I was just checking whether or not we were going to be joined by. Takže ešte možno kým začneme, tak si prejdeme nejaké zvláštnosti týkajúce sa koordinátorov, ktoré politické skupiny tu nemajú koordinátora, môžete si to overiť. Ďakujem. Takže vítam vás tu na zasadaní výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Chcem vás upozorniť na náš program. Bola tam vykonaná zmena zváženie správy komy ohľadom stratégie v súvislosti s vnútorným trhom sa posúva 23. februára a toto nám umožní Pozmeňujúce návrhy a kompromisné pozmeňujúce návrhy o tom správy Styler o európskom semestri prebrať dnes. To, k tomu sme sa nedostali minulý týždeň. Takže asi o 5 minút, 5 alebo 10 minút 5 pred hlasovaním sa dostaneme k tomuto bodu. Takže môžeme odhlasovať program s týmito drobnými zmenami. Ďakujem. Takže oznámenia predsedajúcej. Naše, naša schôdza je prenašaná na internete živo a taktiež máme k dispozícii nový obežník, za čo ďakujem sekretariatu výboru. Máme novú e, stúdiu ohľadom e, hospodárstva zierania zdrojov, ktorá je k dispozícii na webovej stránke IMCO a jej cieľom je pomôcť našim členom sa pripraviť na eh, správu iniciatívy ohľadom jednotného trhu. Takže máme eh, náš, eh, teda hodnotíme tento hospodársky model hospodárstva zdieľania zdrojov, aby sme mohli flexibilne reagovať na situáciu, zároveň chrániť životné prostredie. A samozrejme hodnotenie tohto hospodárstva zdieľania zdrojov je zásadné v kontexte vnútorného trhu. Takže bod 3. Schválenie zápisnice z minulého zasadania 10. decembra. Zápisnica je tiež na webovej stránke, takže pokiaľ nikto nič nenamieta, môžeme ju schváliť. Teraz tu máme ďalší bod, to je prezentácia priority holandského predsedníctva. Ďakujem pánu Henku Kampovi, ktorý je e, ministrom hospodárstva za to, že tu dnes s nami je. Mali sme skutočne skvelú schôdzu na koordinátoroch s pánom Kampoch ešte pred Žerskom predsedníctva v Štrásburgu dnes pred Vianocami a myslím si, že skutočne to všetkým pomohlo, takže ďakujeme. Pán Kamp, viem, že že mnohí z nás tam skutočne pozorne počúvali. Aj, e, počúvali sme aj to, čo pán Rutte holandský premiér, hovoril minulý týždeň v Štrasburgu. Takže pán minister Kamp, dáva vám 10 minút a pokiaľ mi chcete položiť otázku, tak signalizujte prosím rukou. Ďakujem pani Ford. Ďakujem vážení poslanci za to, že ste ma pozvali, aby som tu predstavil priority holandského predsedníctva. Naše by minulé, presne som bola v roku 2004, odtedy by sa to veľa zmenilo, vtedy ja som bol už tiež ministrom a vtedy Európsky parlament nebol v tom celkovom obraze a teraz je a to je veľa lepšie. Holandské predsedníctvo si plne uvedomuje, že konštruktívne vzťahy s Európskym parlamentom sú zásadné a môžete si byť istí, že ja sa budem snažiť. A pre mňa je obrovskou cťou a radosťou tu sa mi môcť spolupracovať so zvolenými zastupcami e, ľudí z 28 členských štátov Európskej únie. Je skutočne to pre mňa obrovskou cťou a radosťou. Mal som privilegium sa stretnúť s parlamentom a s jednotlivými poslancami v priebehu mojej návštevy Bruseli a Štrasburgu e, za minulý rok a dúfam, že takto budeme pokračovať, že budeme naďalej úzko a plodne spolupracovať, pretože e, naši občania sa zaslúžia Dnešnú schôdzu chcem začať tým, že poviem pár bodov k všeobecným princípom holandského predsedníctva a potom budem diskutovať, budem hovoriť o konkrétnych bodoch týkajúcich sa digitálnych služieb, digitálneho jednotného trhu a vnútorného trhu. Toto sú naše tri hlavné priority pre holandské predsedníctvo. A na úvod začnem s tými tromi hlavnými princípami, ktoré by sme budeme radi pre našom predsedníctve. Poprvé, to je zameranie na zásadné body. Európska únia by sa mala sústredovať na tej oblasti, kde môžem prísť najväčšou pridanou hodnotou. Pán predseda Juncker povedal, že by sme mali veľký vo veľkých veciach, mali v malých veciach. Po druhej, to Európska únia, ktorá je spojená s občanmi. Chceme sústredovať na transparentnosť a viditeľnosť a to prostredníctvom tým, že budeme brať do úvahy potreby a otázky občanov, podnikov a ďalšie organizácie a ukaz, ukazovať im, že pracujeme pre ne. A po tretie je to inovácia, ktorá vedie k rastu a k zamestnanosti. Inovácia by mala, byť, by mala viesť na ceste k vyriešeniu hospodárskej krízy, pretože my potrebujeme, pokiaľ chceme zamestnanosť a rast, tak potrebujeme inováciu, ináč to nebude možné. Európa môže zmeniť situáciu pre našich občanov tým, že prehlbíme e, vnútorný e, trh pre tovar a služby, tým, že zrealizujeme digitálny trh a, pri, a pokiaľ spustíme alebo využije potenciál pre ďalší raz zamestnanosť a inováciu tým, že zreformuje národné hospodárstva. Nie je to len Európska komisia, ktorá musí konať. My všetci musíme v našich členských štátoch to taktiež veľa urobiť. Musíme reformovať národné hospodárstva. Výbor IMKO predovšetkým je zásadný z tohto pohľadu. Teraz by som chcel hovoriť o troch hlavných prioritách. To je vnútorný trh, digitálny vnútorný trh a lepšia regulácia. Začnem e, vnútorným jednotným trhom. E, pre e, tovar a pre služby, to je, ZAS, a to je základ konkurencie schopnej Európy, už funguje viac než 20 rokov a je zdrojom konkurencieschopnosti Európy a sily našich e, podnikov, pomáha spotrebiteľom. A e, vyzerá to tak, že e, je zásadné dokončiť náš vnútorný trh, pretože Eh, hospodársky prínos je viac než 651 miliard ročne, to znamená 5 európskeho HDP. A o to hovorí správa vašej parlamentnej výskumnej služby. Aby sme eh, mohli plne využiť túto eh, konkurenčnú výhodu vnútorného trhu, tak by sme nemali zaostávať v minulosti, ale by sme sa mali pozrieť na to, kde je ďalší potenciál pokroku, kde sú príležitosti pre ďalší rast a konkurencieschopnosť. E, tak už sme prišli s pár veľkými horizontálnymi reformami, ale ešte nám zostávajú určité veci, ktoré nie sú doriešené a to bude trochu trnitá cesta. A je treba zaručiť prosperitu pre našich občanov a ja už sa teším na finálnu verziu vašich troch správ z vlastnej iniciatívy v súvislosti s vytváraním vnútorného trhu. Je to správa pani Komi ohľadom e, stratégie jednotného trhu, potom je to správa pana Dalsna ohľadom e, necolných e, bariér na vnútornom trhu a potom je to správa pani Styler ohľadom Európskeho semestra 2016. Teda by som stručne chcela zdôrazniť tri hlavné priority, ktoré pre nás, pre radu sú zásadné, aby sme posilnili jednotný trh pre tovary a služby. Po prvé, už som o tom hovoril, mali by sme podporiť národné reformy členských štátov, predovšetkým v oblasti služieb. A tu Potrebujeme urýchlenú implementáciu špecifických e, odporúčaní pre krajiny a taktiež ďalšie relevantné odporúčania v rámci európskeho semestra. Mali by sme spolupracovať a spolu vyvíjať nové návrhy, ako napríklad analytický rámec pre hodnotenie primeranosti regulácie pre e, odborných pracovníkov. Ďalej, druhou prioritou čo sa týka jednotného trhu pre tovaria služby, je to, že by sme mali e, sa zacielene pozrieť na určité body na európskej úrovni a predovšetkým zameriavať na sektory služieb s najväčším hospodárskym potenciálom, ako napríklad obchodné služby, stavebníctvo pretože obchodné služby vytvoria 1,7 európskeho HDP a 12,6 celkovej zamestnanosti. Európsky stavebný, stavebný sektor predstavuje 5,9 nášho HDP a 6,6 celkovej zamestnanosti. Taktiež by sme mali e, pri legislatívnym krokmi na európskej úrovni, riešiť e, sektorálne špecifické regulačné bariéry a taktiež e, zaviesť tzv. služobný pas, aby sme uľahčili podnikom poskytovať služby v iných členských štátoch. Takýto dobre zacielený prístup môže taktiež pomôcť pomôcť podnikom, ktoré chcú expandovať a startupom zlepšiť ich prístup k financovaniu pri Eh, umožní im lepší prístup na eh, eh, trhy verejného obstarávania a taktiež by potom budú mať dobrý prístup k informáciám, ktoré umožnia fungovať efektívnejšie. Po tretie, potrebujeme zlepšiť implementáciu a podporiť vykonávanie súčasne existujúcich pravidel vnútorného trhu. Mali by sme sa viac zameriavať na plnenie slubov, než len na e, slubovanie. A toto si bude vyžadovať úsilie strany členských štátov aj komisie, musíme sa zameriavať na tie najvážnejšie, najťažšie bariéry a porušenia pravidel, pri tomu sú to často tie najcitlivejšie prípady. Ďalej podporujúce nástroje, ako napríklad Solvit, by, mali, by mohli pomôcť e, zaručiť lepšiu, lepšie, inteligentnejšie a rýchlejšie vykonávanie pravidel do toho trhu. Po druhé je tu digitálny jednotný trh by som chcela poprvé pogratulovať vám a pani e, spravodajkyni Gebhardt k vašej eh, k minulostlíživom schváleniu vašej správy ohľadom stratégie o vnútornom eh, jednotnom eh, digitálnom vnútornom trhu. Táto správa získala veľkú podporu. Je to skutočne dôležitý signál ohľadom dôležitosti digitálneho pokroku. Digitálny jednotný trh a jeho vytvorenie je zásadné pre podporu zamestnanosti, rasta investícií v Európe. Nové digitálne technológie transformujú náš svet už ho e, do veľkej miery e, premenili, ale súčasne existujúce e, prekážky online znamenajú, že občania nemôžu do plnej miery nakupovať tovary a služby a taktiež, že sú obmedzené internetové spoločnosti a startupy. A je treba prispôsobiť náš európsky vnútorný trh digitálnemu veku. Toto by mohlo nášmu hospodárstvu každý rok priniesť 415 miliard eur a vytvoriť 100 e, tisíc nových pracovných pozícií. Myslím si, že vás nemusím presvedčať o tom, aký je dôležitý, dobre fungujúci digitálny jednotný trh, aby sme využili plne potenciál európskeho digitálneho hospodárstva. A som veľmi rád, že ste integrovaným spôsobom sa rozhodli zaoberať toto záležitosťou v súčinnosti s, výbormi, s výborom ITRE. A taktiež vítam ambície parlamentu a teším sa až budeme spolupracovať, aby sme znamenali pokrok v súvislosti s stratégiou komisie o digitálneho jednotného trhu. E, taktiež chceme zaujať e, e, jednoznačný prístup k tejto stratégii ako také. Bude sa o tom hovoriť 26. mája na Rade pre Telekom a bude sa taktiež hovoriť o, o prvkoch digitálneho, o stratégii o digitálnom jednotnom trhu bude sa o tom taktiež hovoriť na relevantných stretnutiach rady. A už prišiel najvyšší čas, aby sme robili konkrétne kroky. Naše predsedníctvo e, bude tomu rado odlážiť cestu súčasne s ďalšími relevantnými partnermi. Napríklad by sme mali pracovať na jednotných a jasných pravidlách, tam, kde je to potrebné, tam, kde je to možné. Mali by sme taktiež odstrániť bariéry e, cezhraničnému elektronickému obchodu pre spotrebiteľov aj podniky a musíme zaručiť riadnu ochranu spotrebiteľa. Tuto musíme spolupracovať v priebehu roka a pol aj s ďalšími predsedníctvami slovenským a malckým. Viete, že my tvoríme trio predsedníctiev, aby sme dosiahli lepšie výsledky za nasledujúci rok a pol. Sme veľmi radi, že prvé návrhy ohľadom digitálneho jednotného trhu na prvé dve témy, zmluvné právo a prenositeľnosť, boli prezentované komisiou začne pracovať na týchto návrhoch a vítame ambície komisie prísť čoskoro s ďalšími iniciatívami. A po tretie, je to lepšia regulácia, to je naša tretia hlavná priorita. E, podpredseda Timmermans urobil e, už dôležité kroky e, k balíčku o lepšiu reguláciu. Holandsko vyzývalo k lepšej regulácii už celé roky a my sa tešíme, že dosiahneme pokrok aj v tejto záležitosti do e, Rady pre konkurencieschopnosť 26. maja. By som sa tam chcel sústredovať na tri hlavné veci. To je poprvé e, preskúmať možnosti pre využívanie kvantitatívnych metodík pre monitorovanie výsledkov REFITu v rámci e, tabu- výsledkovej tabulky REFIT a stanovanie cieľov. Po druhé, potrebuje legislatívu, ktorá obstoje v budúcnosti. A po tretie, využívanie hodnotení vplyvu na rade, aby sme e, podporili konkurencieschopnosť, pretože hodnotenia vplyvu nie sú dôležité len pre komisiu, ale som si istý, že sú dôležité aj pre radu a dúfam, že sa hodneme na tom, že sú dôležité aj pre vás, pre Európsky parlament. Čelíme výzvam, ktoré prichádzajú s rýchlým vývojom technologickej a digitálnej inovácie, to vedie vývoju nových e, výrobkov a nových služieb. Toto si vyžaduje flexibilnú legislatívu, ktorá obstojí v budúcnosti a nie je príliš špecifická. A skôr tá myšlienka e, toho cieľa, ktorý chceme dosiahnuť, je dôležitejšia než kroky, ktoré k nemu povedú. Nuž, e, ochrana spotrebiteľa a záujmov zamestnancov, verejné zdravie, životné prostredie, finančná stabilita, to nás ako zákonodarcov vždy bude zaujímať do všetkého najviac dámy a páni. Na záver, toto sú hlavné zámery a priority holandského predsedníctva, čo sa týka relevantných spisov pre tento výbor. Samozrejme, taktiež budeme naďalej usilovne pracovať na ďalších dôležitých témach spolu s vami, ako napríklad technická harmonizácia, spisy týkajúce sa ochrany spotrebiteľa alebo daň, e, e, solná politika. E, za toto portfólio zodpovedný kolega z ministerstva financí. Holandsko sa bude snažiť zorganizovať profesionálne a účinné predsedníctvo, aby sme boli spolohovým partnerom, ktoré môže podporovať Európsku úniu a pomôcť rozvíjať jednotný trh. A veríme, že jednotný trh a digitálny trh sú veľmi dôležité a chceme dosať konkrétne výsledky. Takže na záver chcem zopakovať, že sa veľmi teším na plodnú spoluprácu s Európskym parlamentom v rámci odchádzajúcich trialógov a Taktiež nás zaujímajú vaše názory a ambície v rámci holandského predsedníctva a, a počkam si na vaše otázky a taktiež ich budem využívať pri svojej práci v rámci holandského predsedníctva. Dúfam, že v dnešnej diskusii sa ešte budem môcť vrátiť v rámci konferencie ohľadom vnútorného trhu a malých stredných podnikov po obede 13. júna 2016 v Amsterdame. Do konferencia bude kombinovaná s fórom pre jednotný trh, ktoré sa bude konať ten istý deň, ale ráno. Dúfam, že vás tam mnohých uvidím. Teraz vám ďakujem za pozornosť a dúfam, že tá nadchádzajúca diskusia mi pomôže pri mojom úsilí v rámci holandského predsedníctva. Thank you. Thank you very much, Mr. Kempfer. Very, uh... Ďakujem veľmi pekne, pán minister, za takýto veľmi podrobný prehľad priorit holandského predsedníctva. Tí z vás, ktorí to neboli na začiatku stretnutia, tak ešte e, teda pripomeniem, že teda IMCO je veľmi dôležité, to je jeden z hlavných priorít a myslím, že aj tie trialógy, ktoré nás čakajú, tak sú asi dve, e, dva hlavné oblasti, dostupnosť webových služieb a registrácia Eh, vozidiel. To sú dve veci, ktoré máme hlavne teda rozrobené. Takže náš výbor naozaj je veľmi dôležitý a potom ešte riešime na tomto výbore zbranie. Ešte pani Gepard, e, rada by som nás upozornila, e, že tu zaznelo poďakovanie alebo teda gratuláciu k vašej práci, ktorú ste vykonali ako správodajkyňa. A teraz odozám slovo Franca s tým, že najprv začne Andreas Schroep za ľudovcov. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, menom našej frakcie všet, vám prajem e, šťastný nový rok. A pripom, pa, pamätám si, že v roku 2014 naozaj ste aj predsedali prvé predsedníctvo, ktoré ja som tu absolvoval prvýkrát vo funkcii európskeho poslanca, takže pre mňa sa tým uzatvára istý kruh a som e, veľmi rád, že ste spomínal aj úlohu teda e, aj výboru, a v samotnom výboru pre vnútorný trh. Hovorili ste, čo je zásadné a čo je kľúčové, ako hovoril už pán profesor Monty, ktorý na poslednom výbore nás navštívil, tak ten ešte e, zdôraznil našu dôležitosť, že sme, nie že sme dôležití, ale že bude vždy prvým partnerom, na ktorého sa vždy bude e, obracať a to, to bude komunikovať aj ostatným výborom. A, takže to len taký krátky úvod a teraz by som rád, pán minister, vám položil otázku ako nový predseda teda no, e, predsedníctva, ako budete nakladať s európskym semestrom, pretože v rámci európskeho semestra existuje celý rad tzv. E, doporučení pre jednotlivé krajiny, kde častokrát, ktoré nie sú v tých krajinách populárne, ale ktoré veľmi často veľmi dobre vystihujú, kde Európska komisia, pričom sa samozrejme môže myliť, ale kde tá komisia e, vníma tie kľúčové body ktoré je treba vyriešiť na to, aby sa e, vyriešili problémy v jednotlivých krajinách a aby celkovo začala rásť e, celoeurópska ekonomika. Takéto národné doporučenie ekonomické e, vlastne zatiaľ neviedli k nejakému veľkému ohlasu ani v národných parlamentoch. A pán Monty minulý týždeň, ktorý tu bol, hovoril, že z práve témy stratégie vnútorného trhu, ale aj trhu ale aj chyby, ktoré sa v rámci určského semestru vyskytujú, môžu nabrať na dôležitosti len vo chvíli, kedy na úrovni jednotlivých štátov budú mať tieto témy väčšiu dôležitosť. Naozaj veľmi ma teší vo vašom programe, keď vidím, že výhoda skutočnej realizácie vnútorného trhu bude, že aspoň 5 HDP európskeho e, celkového HDP, čo je naozaj obrovské zvýšenie, to by e, častokrát pokrylo deficity alebo rozpočty mnohých krajín. Takže čo chcete urobiť preto, aby členské štáty naozaj e, dokázali rozoznať a brať vážne politickú dôležitosť vnútorného trhu v tých najbližších rokoch? Ďakujem pekne, Evelyn Gepard za socialistov. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. E, prepačte môj oneskorený príchod. Žiaľ, lietadlo prišlo síce na čas, ale chýbali tam tie, chýbal tam ten servis, eh, chodíte, nemohli sme sa dostať z lietadla. Takže to spôsobilo moje meškanie. Naozaj v tej chvíli sú veci mimo vašu kontrolu. Nemôžete robiť nič. Eh, pripojujem sa eh, k gratulácii. Tiež si myslíme, že naozaj vnútorný trh je jeden z hlavných priorít Vyplýva to aj z vašich dokumentov, vidieť, že vnútorný trh je pre vás dôležitý a samozrejme ochrana spotrebiteľa, čo s tým súvisí. Pán Monti? E, pán Monti, jeho meno už to párkrát zaznelo, tak chcem sa ešte ja vrátiť k tomu, e, čo zaudeli sme tú prácu z tej minulé legislatívne obdobia a síce našou prioritou bolo zabezpečí taký celkový holistický prístup k legislatíve, hlavne v oblasti vnútorného trhu. To znamená, aby sme to nevnímali iba ako e, oblasť finančnej či hospodárskej politiky, ale vidie to aj ako nástroj sociálnej politiky, e, politiku ochrany životného prostredia a všetky oblasti, ktoré s tým vlastne súvisia. Tak, aby všetky otázky boli pri tvorbe našej politiky vnútorného trhu zohľadené. A preto sa chcem spýtať, či e, budete tento prístup tiež zastávať a venovať sa mu naďalej. Druhá vec, ktorá ma zaujíma, aj keď neviem, či vy ste priamo e, kompetentní, alebo skôr teda minister pre spravodlivosť, a síce je to otázka zmluvného práva, ktoré pre nás hrá e, v Európskom parlamente veľmi dôležitú rolu, keďže vieme, že ak má, má existovať dôvera v, vo vnútorný trh, hlavne v digitálny Európe, vnútorný trh v Európe, tak je nutné zabezpečiť, aby aj občania občanky si mali túto dôveru, aby dokázali tomu dôverovať. A na to je nutný silný legislatívny rámec. Našťastie komisia už predložila nejaké legislatívne návrhy, na ktorých je treba pracovať ďalej. Ale v tejto súvislosti existuje jeden problém a síce je to nebezpečie, že by mohli existovať rôzne pravidlá ohľadne na jednotlivé tovary a jednotlivé e, položky ohľadne toho, či sú ten predaj a nákup prebieha online alebo offline bavili sme sa tam aj minulý týždeň, dotkli sme sa tejto témy na parlamente s tým, že dospeli sme k záveru, že je to kontraproduktívne. Takže v tejto súvislosti ma e, zaujíma váš názor a názor a rady taktiež. Ďakujem pekne. Za konzervatívcov Anelín, van Bojsen. Ďakujem pekne Pán minister, ja by som eh, chcela využiť tú príležitosť, že môžem s vami hovoriť rodným jazykom, teda holandčinou. Na začiatok by som vám chcela zaželať veľa úspechov počas vášho predsedníctva a my ako zástupcovia EBA a ECR absolútne dôverujeme v holandské predsedníctvo vieme, že určite bude im ležať na srdci všetky naše priority, pretože e, e, aj vaše hlaslo hovorí, že Európa tam, kde je to potrebné a národný prístup tam, e, kde to chceme. Takže nehovoríme, že Európa je, a je všeliekom na všetko, však treba byť troška skromný a potom sa výsledky dostavia. Ak chcete pracovať na európskej legislatíve, tak je potrebné, aby bola jednoducho aplikovateľná. Už ste to vysvetlili, ako lepšie uplatňovať európske aky a som veľmi rada, že to vidíte explicitne ako jednu z vašich priorít. Možno, že je najvyšší čas, tak ako ste to povedali už v decembri, aby sa popracovala na medziinstitucionálnej dohode, ktorá bola uzavretá ohľadom lepšej legislatívy na pôde parlamentu. Mohli by ste k tomu niečo povedať, pretože určite sú tam niektoré prvky, ktoré ešte chýbajú, niektoré zložky, ktoré nám ležia na srdci a kde je potrebné zabezpečiť aj konsenzus s, par- s parlamentom. Avšak e, tieto veci sa ku nám nedostali, hlavne pokiaľ ide o konkrétny cieľ ktorý sa týka znižovania administratívnej záťaže. My sme vždy v parlamente sa na, to zasadzovali. Je to konkrétny, kvantitatívny cieľ, ale nebolo to vôbec zapracované do tejto inštitucionálnej dohody. Takže to by bola moja prvá otázka. Čo s tým? Aké je vaše stanovisko k tomuto a ku teda z pozície zástupcu holandského predsedníctva, či máte nejaké konkrétne vyčíslené údaje, ktoré by ste to mohli poskytnúť. A druhá otázka sa týka subsidiarity. Myslím, že všetci súhlasia s tým, vzhľadom teda na slogan holandského predsedníctva, že subsidiarita musí byť základom pre lepšie uplatňovanie európskej legislatívy. Je potrebné dohľadnúť na to, aby úlohy národných a regionálnych parlamentov neboli podkopované. A v tejto medziinštitucionálnej dohode vidíme, že princíp subsidiarity je tam len jeden z ďalších princípov alebo jeden z viacerých a podľa nás by to mal byť ten základný princíp, ktorý by sa mala táto dohoda e, opierať a mm, to nás troška prekvapuje. Aké sú teda konkrétne postupy, ktoré holandské predsedníctvo bude realizovať, aby zabezpečilo, že národné a regionálne parlamenty boli vypočuté, keď pôjde o vytváranie novej legislatívy. Ďakujem pekne a ešte raz veľa šťastia. Um, Ďakujem pekne, Denis Dion, než príde kolega, ktorý bol pôvodne na poradí. Ďakujem pekne. E, e, sme Myslím, že aj opozícia, aj vláda by sa mohli dohodnúť e, z veľkej väčšiny na týchto záležitostiach. Mám niekoľko poznámok, ale treba si uvedomiť, že pred sebou máme pol rok, ktorý bude veľmi dôležitý. Troška ma znepokojuje to, že keď počujem pána Junkera, predsedu komisie, ktorý sa vyjadruje nasledovne áno. Máme tu utečeneckú krízu, ktorá eh, sa týka aj kontroly hraníc. Ak tomu tak bude, tak eh, nemôžeme eh, ale strácať zo zreteľa takisto aj jednotný trh a euro, pretože to sú tiež dôležité otázky. Ja myslím, že sú trošku Nebezpečné poznámky, určite, že kontrola hraníc je veľmi dôležitá, ale netreba sa venovať len tomuto, pretože máme tu aj kontrolu hraníc so Spojeným kráľovstvom a tak ďalej. Takže myslím, že by bolo veľmi pozitívne, keby predsedníctvo sa vyjadrilo, že v tom zmysle, že utečenci neohrozia euro a takisto aj európske hospodárstvo, pretože e, toto sú veľmi dôležité veci a potrebné by bolo možno to objasniť. E, súhlasím s Evelyn Gephardt, e, ako sa vyjadrila v tomto zmysle. Určite môžeme spomínať e, viaceré aspekty, ale je potrebné sa pozrieť aj na balíček mobility, e, ktorý pomaličky, ale isto sa vynára na povrch, e, rátane sociálnych aspektov. A myslím, že toto všetko je navzájom spojené, nemali by sme to odseknúť. Je potrebné si uvedomiť, že veľmi ťažko môžeme hovoriť o jednotnom trhu, keď nehovoríme o dôsledkoch pre jednotlivé ľudské bytosti, pre spotrebiteľov, ako aj pre živnostníkov, čo toto môže spôsobiť. Predsedníctvo by malo toto navzájom prepojiť. Pokiaľ ide o stredné malé podniky, tam budem stručný. Chcel by som sa e, venovať tejto otázke, pretože keď e, konzultujem tieto veci so strednými malými podnikmi, tak e, oni častokrát hovoria, že Brusel má príliš silné slovo a pokiaľ ide o tú oblasť lepšej legislatívy, tak to by byť veľmi ostražitý, pretože stredná malé podniky v prvom rade musia byť zohľadnené. Neviem, ako mm, toto sa budete snažiť zakomponovať, vypočuť aj hlas eh, stredných a malých podnikov, eh, eh, budeme hovoriť ďalej o dôveryhodnosti kontroly jednotlivých noriem, o dobrovoľných normách, ktoré sú stanovené naviac okrem klasickej legislatívy a pokiaľ ide o tieto testy, máme rôzne testovacie podniky, kde Eh, ich eh, eh, výsledkom sú rôzne označenia, ktoré častokrát sú pomilené. A ďalej ešte pokiaľ ide o B2B vzťahy medzi podnikami, pripravoval som správu na tému akvizícií, aj keď máme častokrát Takže e, počas holandského predsedníctva by sme mali sa venovať aj tejto otázke. A tiež tu máme otázku supermarketov. Ešte nevieme, čo sa s tým bude robiť. Neviem, či legislatíva všetko vyrieši, alebo kódex e, dobrého e, správania. Chcel by som vidieť, aká je tá vaša vízia. Vás, pán minister, pokiaľ ide o, o spra- vzťahy medzi franšízami a samotnými podnikmi, ako to bude vyriešené v rámci tohto sektoru, čo bude najúčinnejšie, či si predsedníctvo uvedomuje, aké problémy sú spôsobované mm, častokrát e, majiteľmi franšíz a čo s tým chcete urobiť. Julia Rader. Ďakujem pekne. Pani predsednička, ďakujem pekne, pán minister, za prezentovanie vášho programu. Určite riešime veľmi podobné veci, hlavne čo sa týka dobudovania jednotného trhu, eh, hlavne teda digitálneho jednotného trhu. A veľmi veľa ľudí sa <clears throat> v Európe rieši práve problémy, ktoré predstavujú z prekážky súvisiace s tým digitálnym svetom, tak vo fyzickom svete sa nám podarilo ich odstrániť a ja verím, že sa podarí ich odstrániť v tom digitálnom svete. K tomu pristeje určite aj vaše slovenské predsedníctvo, keďže za to teraz nesiete zodpovednosť. Mám dve konkrétne otázky ohľadne stratégie jednotného trhu. Hlavne čo sa týka teda vašich plánov k, k digitálnemu vnútornému trhu a ďalej oblasti inovácií a konkurencieschopnosti. Prvá otázka, čo sa týka služieb. Už ste pomerne výrazne zdôraznili, že chcete podporovať služby a aj ten tzv. služobný pas, service passport. Um, pre našu frakciu je dôležité, aby tento pás nefungoval ako e, nejaký spôsob, taký trošku pokutný, ktorým sa zavedie vlastne uh, automatické dokazovanie tej krajiny pôvodu, takže dokážeme tu nastaviť hranice, kde chcete nastaviť hranice, aj keď sme, boli by sme radi, keby sa vzali do úvahy aj predchádzajúce rozhodnutia rady. A čo sa týka digitálneho jednotného trhu, pani spravodajkynia Gephardt už spomínala, že tá stratégia na jednotný trh zdôrazňuje inováciu a inovácie a hlavne spoluprácu v oblasti výskumu, hlavne v tom jednotnom trhu. Veľmi podporujeme práve to, aby e, sa otvorila oblasť vedia vedeckého výskumu a pán Dekar, až premiér tiež už spomínal niečo ohľadne otvorenej platformy, e, platformnú politiku, takže môžete nám povedať, ako chcete zabezpečiť, aby boli do, dosiahnuté inovácie a aby vedci v Európskej únii mohli vzájomne spolupracovať bez ohľadu na hranice. Spomínali ste zjednodušovanie pravidel pre DPH a možno ako viete, jeden z požiadaviek, ktoré mm, vyplynul zo stratégie pre jednotný trh, je aplikovať zníženú sadzbu DPH na e, tlačoviny. Zaujímalo by ma, či teda noviny, e, knihy, ale aj e, elektronické knihy, ktoré sa predávajú online, budú považované za služby alebo nie. Takže môžeme to riešiť práve v oblasti zníženej služby DPH, alebo je to skôr treba zapracovať do návrhu e, o zmluvnom práve v digitálnom zmluvnom práve. Ďalej ste spomínali revíziu sa telekomunikačných pravidel. Už prebehla diskusia na plenárke ohľadne e, nulových sadzieb s tým, že parlament sa úplne nezhodne s komisiou pre e, digitálnu agendu ohľadne týchto nulových sadzieb a Holandsko to v minulosti túto oblasť regulovalo, takže nás by zaujímalo, či sa k tejto téme máme vrátiť, respektíve zaviesť znova tieto nulové sadzby alebo nie v rámci revízie telekomunikačných pravidiel. A na záver trošku a to z našej strany. Pán Šváb tu už hovorilo, že určite potrebujeme E, takú nejakú víziu v tom, aby sme mali jednotné pravidlá pre jednotný vnútorný e, trh. A častokrát nás naozaj v tomto brzdí rada, kde sú rôzne národné záujmy, ktoré je treba prekonať. A myslím si, že komisia veľmi jasne povedala, že práve veľmi veľa e, problémov ohľadne digitálneho vnútorného trhu pochádzajú z, z práva ohľadne mm, autorského práva a jeho fragmentácie. Preto by som sa chcela spýtať, v tejto súvislosti, keďže vy ste aj v Holandsku veľmi vždy zdôrazňovali to, že za predsedníctva budete dobrými správcami, budete dobre zvláda to predsedníctvo, z administratívnej stránky to určite áno, tomu veríme, ale na druhej strane treba aj víziu, je treba, aby ste boli lídrami tejto oblasti, aby sme sa dostali k väčšej harmonizácii práve v oblasti autorského práva a ostatnej e, legislatívy, ktorá sa týka vnútorného trhu. Takže dúfam, že bude v tejto oblasti dostatočne ambiciózny a podarí sa nám prekonať niektoré malé národné rozpory, ktoré tu v tejto oblasti zatiaľ máme. Ďakujem. Now I know that our committee is going to be the Je mi jasné, že náš výbor bude naozaj ten najzaneprázdnenejší výbor v parlamente. Ale poprosím vás, skúsme sa naozaj zameri, zamerať na tie otázky práve na pána ministra, pretože inak nebudeme mať čas e, na to, aby, nám mohol, e, aby mal priestor na odpovede. Takže skúsime to ešte prediskutovať s koordinátormi, ako to bude e, fungovať do budúcnosti, ale možno vás budeme musieť časovať a obmedziť v tom čase. Takže prosím, zamerajme sa len na tie priority. Šrancová. E, ďakujem pekne. Chcem sa ospravedlniť pánu ministrovi, že som neprišla včas. Spomínam si na posledné predsedníctvo, to som bola členkou rady, takže som zasadala v tej druhej budove a musíme naozaj potvrdiť, že ste boli veľmi efektívnymi, pre, to bolo veľmi efektívne predsedníctvo, veľmi dobre <clears throat> ste dokázali vyjednávať sprostredkávať jednania. Naozaj to bolo veľmi prínosné pre občanov EÚ, takže verím, že to tak bude aj ďalej a že prispieme k zlepšeniu občanov EÚ. Pár kľúčových bodov na, e, za našu frakciu. A už to tu určite zaznelo. A síce balíček e, bezpečnosti výrobkov a nie je to, vážený pán minister, len o tom, kde je krajina pôvodu a kde je krajina výroby. Aj ten posledný škandál o Volkswagenu nám ukázal, že potrebujeme lepší dohľad nad vnútorným trhom. A určite budete so mnou súhlasiť, že vy práve ste v najlepšej pozícii na to, aby ste rozbehli tú skutočnú prácu a aby sa rozbehla tá e, diskusia aj s radou, aby sme hľadali reálne a konkrétne riešenia v tejto oblasti. Druhá dôležitá téma, ktorá sa ma dotýka aj osobne, je, e, je e, registrácia teda vozidiel a vôbec transfer vozidiel. Opäť e, občanom to veľmi trápi a zase je to zaseknuté na jednom článku, na jednej drobnosti. Takže opäť rada by som vás, minister, počula nejaké potvrdenie, že aj táto téma sa objaví na programe vášho predsedníctva. A ja sa tiež snažím byť čo najefektívnejšie vo svojom vystúpení, takže snažím sa na záver povedať pár pozitívnych slov a to je, že sa teším, že budeme mať konečne aj trialog ohľadne dostupnosti dobrých služieb je to jedna z oblastí, kde naozaj všetkým občanom EÚ môžeme v rámci jednotného digitálneho trhu poskytnúť rovnaké pravidlá, takže sa teším, že sa konečne rozbehne trialog. Prajem vám eh, veľa úspechov. So I've suggested that the minister could answer. Takže možno teraz Navrhujem, aby pán minister odpovedal na otázky, na tie prvé otázky a potom si dáme ešte 10 minút na ďalšie otázky a potom bude priestor na zhrnutie. Mag ik beginnen met iets zeggen tegen meneer eh, Schwab, die um, begon over uh, het belang van het Europese semester. Eh, ben... Takže najprv podám pánu Švábovi, ktorý hovoril o dôležitosti európskeho semestra. A myslím si, že to je veľmi dôležitý nástroj. A určite je dobré pre komisiu, aby vyzývala členské štáty, aby zlepšili v určitých záležitostiach. A Komisia je síce dôležitá pre Európu, ale členské štáty mohli hrať dôležitú úlohu, než hrajú teraz. A určite to bude mať prínos aj pre ne, pre všetky, že tam bude, že tam podporí rast. No a tie odporúčania špecificky pre konkrétne krajiny v priebehu európskeho semestra, tak určite na to sa dá nadviazať a pracovať. Komisia mala byť ambiciozná, ambicioznejšia. A tie odporúčania by mali byť jasnejšie, presnejšie a taktiež by sa nimi členské štáty mali riadiť a pokiaľ to tak neurobia, tak by z toho mali vyplývať nejaké negatívne dôsledky. Takže ja veľmi rád si preverím, aké sú tam ešte dodatočné možnosti v rámci európskeho semestra. Pán Šváb sa ešte pýtal, ako by členské štáty mohli brať e, túto záležitosť e, vážnejšie než teraz náš vnútorný trh. Ja si myslím, že to bereme, že ho bereme dostatočne vážne a preto EÚ je taká, aká je. No a pokiaľ by sme mohli využívať všetky príležitosti, ktoré nám poskytuje jednotný trh, aby to bolo pre nás prínosné, aby sme mohli lepšie rásť, tak určite by to pomohlo. Ja ešte skúmam túto problematiku, uvidím, či zaradíme nejaké konkrétne body na program. Pani Gebhardt hovorila, že jednotný trh, že to nie je len hospodárstvo. O tom hovorili aj ďalší, ale pani Gebhardt hovorila o environmentálnom rozmere, o sociálnom rozmere. To je pravda. Ale sociálne otázky a environmentálne otázky, tie sa dajú vyriešiť len pokiaľ zaručíte, že máte dobré hospodárstvo a zdravé hospodárstvo a pokiaľ sa hospodárstvo znovu rozbehne, tak potom je jednoduchšie riešiť aj sociálne environmentálne otázky. No a pani Gebhardt taktiež hovorila o vynúcovaní pravidiel uplatňovaní. Ja som s ňou o tomto raz už hovoril. My taktiež sme trvali na tom, že je treba aj zaručiť vynutiteľnosť pravidel. Je to určite dôležité a je fajn sa na niečom dohodnúť, zhodnúť, ale pokiaľ to potom nepresadzujete, nevinúcujete, tak sa nič nestane. Takže toto je taktiež veľmi dôležitý bod. Zákonodárci väčšinou taktiež e, sú zapojení aj do E, vymáhania, vynúcovania pravidel. Takže tam je taktiež treba na tom pracovať. Určite sa pozriem na to, aké máme možnosti, aby sme mohli zlepšiť aj túto oblasť. Pani Gebhardt taktiež hovorila o online obchode, o tom, že treba zaručiť ostranie nejakýchkoľvek prekážok v tejto oblasti. No ešte toho musím urobiť skutočne veľa, pretože pre menšie podniky je ťažké využívať príležitosti, ktoré by im poskytoval online obchod. Takže je treba zjednodušiť pravidlá, skonzistentniť ich, tak aby, aj to malo, tak aby to bolo prínosné pre menšie podniky, aby oni mohli profitovať z jednotného trhu, malé a stredné podniky si vyžadujú pozornosť, nie preto, že sú malé a stredné, ale preto, že sú e, chrbtovou kosťou nášho hospodárstva a v podstate produkujú väčšinu európskeho HDP. Takže my si nevšímame elektrárny podnikov kvôli veľkosti, ale preto, že sú dôležité v rámci hospodárstva. Ďalej, pani Bosad hovorila, že európska legislatíva by mala byť ľahšie uplatniteľná a jednoduchšia, jasnejšia pokiaľ chcete lepšiu reguláciu, tak nesmiete zabúdať na to, že všetko to, čo sa odsúhlasí, že, je to potom, že to potom musí byť uplatniteľné, musí to byť jasne zrozumiteľné. Pani Bosed ešte hovorila o špecifických cieľoch. S tým súhlasím. V Holandsku už celé roky sme si stanovali jasné ciele v oblasti lepšieho, re, lepšej regulácie. Ja tu teraz nechcem sa tu potlapkať po rameni, ale my sme si vždy overili, či sme splnili tie cele, ktoré sme si stanovili a myslím si, že aj pre Európu by bolo určite dobré mať špecifické ciele v oblasti lepšej regulácie. Ďalej pani Boset povedala, že princíp subsidiarity by mal byť našim východiskovým bodom. Nuž, súhlasím. Európska únia, skladajúca sa z členských štátov, rešpektujeme právomoci členských štátov, chceme, aby členské štáty brali svoje právomoci vážne. A pokiaľ komisia alebo predseda komisie Juncker hovorí, že musíte byť mali v malých veciach a veľký vo veľkých veciach, tak to určite platia aj o dodržovaní princípu subsidiarity. Pán Jong povedal, že pohraničné kontroly a jednotný trh môžu e, byť v protiklade. Ja vyjadril sa k tomu aj detailnejšie, ale ja si myslím, že to sú dve rôzne záležitosti, dva protikladné záujmy, ktoré sa musíme snažiť zosúľadiť. To je naša práca. Samozrejme, že jednotný trh bude lepšie fungovať, keď nebudú žiadne hranice, nebudú tam žiadne pohraničné kontroly. Ale keď sa pozriete na otázku migrácie a pohraničných kontrol, tak vidíte, že sú tam protikladné konfliktné záujmy. Takže nemali by sme presúvať problémy z krajiny do krajiny. Mali by sme byť účinnejší pri kontrolách na vonkajších hraniciach. Vedeme, disku, vedeme teraz dialog s Tureckom, tak aby sme tým posilnili pohraničné kontroly na externých hraniciach a hneď čo sa nám to podarí na externej hranici, tak potom nemusí mať hranice už v rámci Európskej únie a potom bude lepšie fungovať aj náš vnútorný trh. Pán De Jong hovoril o malých stredných podnikoch. Ja už som o tom dnes hovoril, ale áno, súhlasím s ním, pánom De Jongom, čo sa týka štandardov. Pokiaľ chcete riadne fungujúci vnútorný trh, tak toto dosiahnete len, pokiaľ zaručíte, že budú existovať jasné štandardy, ktoré sa budú platňovať všade. Hneď ako zavedete jasné štandardy, tak je jednoduchšie EÚ obchodovať aj pre malé podniky. A pokiaľ v Európe stanovíte štandardy, tak znamená, že v podstate sme lídrami v porovnaní so zvyškom sveta. Pokiaľ my sme tí, ktorí stanovujú vlastné štandardy a pokiaľ tie štandardy sú jasné, silné, tak taktiež aj v medzinárodnom kontexte to hrá dôležitú úlohu. Pán De Jong taktiež hovoril o ďalších záležitostiach, ktoré som si zapísal, e, dodávkový dodateľský reťazec, francízy, to je pre mňa veľmi zaujímavá vec. To je taký zaujímavý hospodársky model, ale sú tam určité rizika, že tam bude určitá nevyváženosť medzi e, v podstate poskytovateľom franšízy a tým, ktorý ju prevádzkuje, že tam je nevyváženosť, čo sa týka moci. Ďalej pani Reda hovorila o tom služobnom pase a pýtala sa, čo tým chceme dosiahnuť. Nuž, Pani Reda vie, o čo nám ide, si myslím. Snažíme sa spoločnostiam odborným pracovníkom, napríklad aj poradcom, účtovníkom, konzultantom, uľahčiť využívanie eh, nejakého povolenia, ktoré získali v jednej krajine, aby ho mohli využívať, uplatňovať aj v inej krajine. Takže pokiaľ získate povolenie byť daňovým e, poradcom v jednej krajine, tak môžete túto prácu robiť aj v inej člen, členskom štáte. Takže myslím si, že toto je tá hlavná vec v súvislosti s služobným pasom a tam potrebujeme zaznávať určitý pokrok, pretože momentálne nevyžijeme dostatočne trh služieb. Predovšetkým čo sa týka profesionálnych obchodných služieb a tuto a ďalej, čo sa týka stavebného sektoru. My tam ešte máme čo doháňať v porovnaní so Spojenými štátmi. V Spojených štátoch sú oveľa produktívnejší a oni majú tieto dva sektory, e, ktoré sú lepšie než u nás a my v podstate toto musíme napraviť, pretože toto poznamenáva naše hospodárstvo a chceme to napraviť pomocou toho pasu služieb. A budeme diskutovať o tom tento mesiac, možno tento týždeň na neformálnej rade, bude to teda v stredu a vo štvrtok v Amsterdame, prebehne výmena názorov medzi členskými štátmi na tieto témy. Pani Reda taktiež hovorila o dôležitosti inovácie. Pokúsim sa hovoriť stručne, pani predsednička. Otvorená inovácia, s tým súhlasím, pokiaľ zaručíme, že e, budeme dostatočne stimulovať prostre- inováciu prostredstvom financovania, že budú dostatočne dostupné prostriedky, tak potom znížime môžeme znižiť sadzbu DPH. Ešte sa musíme pozrieť na konkrétne návrhy komisie, s ktorými komisia príde ohľadom DPH vo všeobecnosti a potom špecificky k tomu, čo, o čo ste hovorili vy, o podvodoch na DPH. Takže uvidíme, aké budú návrhy komisie. Pozrieme sa na ne na rade s ďalšími členskými štátmi. Ešte na záver, rýchlo, pani presnička, tomu, čo podala pani Reda. Takže, čo sa týka e, nejaké lídrovské pozície v oblasti autorských práv, nuž, to by znamenalo, že pripravíme riadne túto problematiku, vypočujeme si členské štáty a prídeme s nejakým rozumným názorom. A ďalej pani Charanzová, ďakujem za tie milé slova. Hovorili ste o veľmi ťažkom, komplikovanom spise. Balíček e, bezpečnosti e, produktov zatiaľ nemáme príliš pozitívnych výsledkov. Keď sa pozrite na to, aký je súčasný stav vecí, tak vidíte, že je to úplne zablokované. Musíme zistiť, že niektoré členské štáty sa rozhodnú pohnúť preč do svojich pozícií, pretože v vašom prípade sa nepohneme predu. Ďakujem. Ešte chcem dať prístor ďalších. Takže Katrin Styler, pán Danty, pán Štefanec, pán Fan Nistelrooy, Eva Paunová, pán Rochefort a ja. Ešte niekto sa chce vyjadriť? Dobre, takže minútu každý. Ďakujem. Ďakujem kolegom. Myslím si, že sa zhodneme na tom, že vaše priority sú aj našimi prioritami a diskutovali sme na plárke minulý týždeň. Takže, čo si myslí holandské predsedníctvo ohľadom e, e, dátového e, data miningu? Máme tu napríklad príklad Spojeného kráľovstva, tejto oblasti. Ďalej. Tretia priemyselná revolúcia, o ktorej sme hovorili minulý týždeň, možno to je už štvrtá. Človek bude nahradený strojom, možno neviem ako to v Holandsku. Poveďte nám niečo o tom, ako vy by ste nám mohli s príkladom Holandsko. No a na záver k tomu čo sa týka spolupráce v rámci Európskeho semestra, ako by sme toto mohli v praxi dosiahnuť? Ďakujem, Nikola Danti. Grazie, ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, pán minister, pán minister, že ste medzi nami. Ja som chcel poblahoželať najprv holandskému predsedníctvu eh, čo najviac úspechov, pretože holandské predsedníctvo je veľmi dôležité, nastupuje vo veľmi dôležitej eh, eh, dobe. Očakávame od vás veľa, pretože toto je veľmi kľúčová kľúčové obdobie pre e, Európsku úniu. Takže veľa šťastia a ešte raz pre holandské predsedníctvo. Vieme, že máte za sebou veľkú históriu a takisto aj e, dôležité výdobytky. Chcel by som zdôrazniť niekoľko záležitostí, ktoré podľa mňa sú e, dôležité a chýbali v tejto prezentácii, takže chcel by som ich vypichnúť. Pokiaľ ide o digitálnu úniu, vy ste spomínali tie priority. Našimi prior- naše priority sa nachádzajú v správe, ktorú vypracovala pani Gepard a ktorú odprezentovala a bola schválená veľkou väčšinou parlamentu. Ale nemá ťažkosti s tým, aby našiel eh, nejaké spoločné body. veľkou väčšinou sa na ne tejto správe zhodol a je to väčšinou rada, ktorá s niektorými eh, vecami mala ťažkosti. Eh, chceli by sme vedieť, eh, či v následujúcich mesiacoch sa podarí dosiahnuť dohoda v týchto zablikovaných väčšinách, napríklad online prenos, takisto aj odpočítanie DPH a tak ďalej, pretože toto by bola veľká príležitosť pre našu ekonomiku ako aj pre lepšiu reguláciu. Teraz k, k takým tradičnejším záležitostiam jednotného trhu. Niekoľko oblastí, niekoľko detailov v rámci poskytovania služieb. Napríklad opätovne odpočet DPH, pokiaľ ide o nehnuteľnosti, to je tiež dôležitá otázka. Chcel by som zdôrazniť eh, v tejto obchodnej záležitosti dve dôležité veci. Kolegyňa Chrantová to už spomínala jednu z týchto záležitostí. Myslím si, že veľmi ťažko nájdeme eh, jednotu, ale mali by sme nájsť eh, kompromis medzi jednotlivými štátmi, pokiaľ ide o geografické označenie pôvodu. To všetko závisí od vôle jednotlivých štátov parlament sa už vyjadril, už túto vôľu preukázal. A po druhé, je to priemyselná oblasť, kde je potrebné tiež niektoré veci ošetriť, pokiaľ ide o otázku výroby jednotlivých produktov. Myslíme si, že na jednej strane tu máme výrobnú oblasť, na druhej strane trhovú konkurencie zo strany Číny, e, ktorá je úplne zrejma. Takže tieto veci sú veľmi kľúčové pre európsku produkciu. Ospravedlňujem sa, že som trošku natiahol čas. Olga Šenlera. Olga Sahnalová. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán minister. Ja by som vám chcela takisto poďakovať za veľmi zaujímavú prezentáciu, za doterajšie odpovede a takisto uh, vám chcem poblahoželať úspešné predsedníctvo. Ústrednou témou vášho predsedníctva je vnútorný trh, jeho potenciál pre rast a tvorbu pracovných miest. Myslím, že všetci sa na tom zhodneme a vítame sa. Horizontálnou prioritou vášho predsedníctva je zameranie sa na občanov a ich dôveru. V tejto súvislosti by som sa ráda spýtala na to, čo vo vašom programe nevidím. A to je zameranie sa na otázky rovnakého prístupu občanov k tovaru a službám a na Mm, potlačenie všetkých foriem diskriminácie v rámci jednotného trhu. Takže chcem sa spýtať, ako sa pozeráte na túto časť stratégie pre ďalší rozvoj vnútorného trhu. Druhá otázka sa v podstate týka správy, ktorú náš výbor už určitú dobu pripravuje. Je to správa o niekoľkých praktikách B2B v potravinárskom výrobnom e, dodavateľskom reťazci. Mňa by naozaj zaujímal váš názor na to, ako podľa vás by sa mohli zlepšiť rozloženie síl medzi jednotlivými aktérmi a po tretie, to je vlastne poznámka alebo taký môj apel, nie že by som sa prihovarala za to, aby ste aj s kolegami z ostatných štátov otvorili otázku možných rozdielov zloženia znakových potravín na vnútornom trhu, pretože aj keď ste o tejto priorite nehovorili, tak medzi nimi sa nachádza a myslím, že by to bol celkom dobrý príspevok k vašej priorite kvalitnejších potravín pre európskych občanov. Ďakujem. Ivan Stefanič. Pán Stefanič. Thank you, Madam Chair, and thank you, Mr. Ďakujem, ďakujem, pán Kamp, za tieto informácie. Som veľmi rád, že hovoríte o digitálnom jednotnom trhu, o vnútornom trhu a o službách tak by som sa pýtala jednu otázku v súvislosti s oblasťou služieb. Vieme, že ešte nemáme, že sme ešte plne neliberalizovali všetky služby v Európskej únii, takže ma zaujímalo, či chcete podniknúť nejaké konkrétne kroky v tejto oblasti, čo sa týka liberalizácie všetkých služieb v Európe v rámci vnútorného trhu. Druhá otázka sa týka obchodnej dohody. Nehovorili ste konkrétne o žiadnej obchodnej dohode a vieme, že e, zamestnanosť a rast prichádza s obchodnými dohodami. Vieme, že tieto taká sa pripravuje intenzívne a to je TTIP. Od moja otázka je, či máte toto na programe, či TTIP bude prioritou v rámci vášho predsedníctva. Ďakujem. Thank you, Chair. Um, Minister... E, ďakujem. Takže jednou z vašich priorít, ktorým sa zaoberám aj ja, to je zamestnanosť a rast. Mňa by zaujímalo, čo podľa vášho predsedníctva je najdôležitejším bodom stratégie v súvislosti s digitálnym jednotným trhom, ktorý by potom podporil inováciu v európskom, na európskom trhu. Hovorili ste taktiež o rozdiel medzi nami a Spojenými štátmi. Ďalej, kolegovia hovorili o tom už, že sa snažíte odbúrať prílišnú reguláciu, ktorá stojí v ceste ľuďom aj podnikom. Takže aké máte konkrétne plány? Tá dlhodobá vízia je jasná. Mali by sme odbúrať e, administratívne, administratívnu záťaž, avšak aké konkrétne kroky plánujete? A ďalej, sú noví ino- mladí inovátori, ktorí majú dobré nápady, ale nevedia, ako ich realizovať, ako expandovať. Ja si myslím, že v Holandsku sú určite dobré príklady. Mohli by ste sa o ne s nami podeli, tak aby aj my sme sa mohli nechať inšpirovať. Lambert, pán Nistoroj. Eh, Ďakujem, takže som bol tiež spokojný, že pán minister hovorí po holandsky, pretože ste ho oznámili ako pána Kempa, isto Kampa. Kemp po holandsky to je bojovať, ale on je niekto kto nechce bojovať, ale zjednocovať. A, takže je dobré, keď hovorí po holandsky, aby sme to počuli napriamo. Nuž, toto je veľmi dôležitý výbor, súhlasne s tým, čo ste povedali. Pán Timmermans stiahol návrh ohľadom obehového hospodárstva, vypracoval nový návrh a teraz na jednej strane máme biohospodárstvo. Tam máme bioplasty a tak ďalej. Do toho už sa veľa investovalo. Mnohé členské štáty už sa tým zaoberajú. Prebieha tu veľká mera inovácie, vyprodukuje nejaký výrobok, potom cezhranične eh, ho predávate, máte tam v podstate úplne bioodburateľné plasty. Takže to si myslím, to je obehové hospodárstvo skutočne, tak ako má byť. Ale napríklad v Nemecku nevedia, e, čo, či to môžu hodiť do kontajnera s plastami, alebo či si to môžu dať do kompostu napríklad. Takže áno, tu zaznamenávame veľký pokrok, snažíme sa, ale s tým, pokiaľ chcete prísť s týmto do výboru IMKO, tak je treba navrhnúť aj príslišné kontroly a ako sa to celé bude vyhodnocovať. Áno, toto naše biohospodárstvo a tie ostatné veci spolu samozrejme súvisia. Čo predsedníctvo konkrétne chystá? Takže ja tu mám takúto brožúrku pre vás, ktorá vám možno poskytne inšpiráciu v ďalšej práci. Robert Rochefort. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, pán minister. Chcel som vám položiť nejaké otázky na konkrétne témy, ale moji kolegovia sa už tomu vyjadrili a nemáme dosť času. Eh, keďže sa dostávame na záver výmeny skúseností. Skôr sa spýtam na jednu politickú tému. Eh, Viete, že zažívame teraz veľmi ťažké krušné chvíle priam pre Európu. Máme tu tri konjunkturálne makroekonomické faktory, eh, ktorých sa nás veľmi týkajú. Samozrejme, je to otázka migrantov a snaha o uzatvorenie hraníc v niektorých krajinách Európskej únie E, potom tu máme kontext teroristických atentátov, ktoré spôsobili to, že niektoré ekonomické výmeny sa nedejú momentálne, hlavne v oblasti služieb, napríklad cestovný ruch je tým zasiahnutý a potom e, kontext Veľkej Británie a príprava referenda čo v mojich očiach eh, môže vyzerať ako niečo veľmi obťažné eh, pre Európu, ktorý voláme Brexit. Toto sú všetko tri veľké výzvy, ktoré sa týkajú vnútorného trhu. Chcel by som vám len povedať toľko, že sa mi zdá, že sa to týka všetkých troch eh, inštitúcií, nielen komisie. A že z tohto zreteľa máme povinnosť lepšie komunikovať, lepšie odprezentovať vnútorný trh cez všetky tieto záležitosti, ktoré som práve vymenoval. som sa vás eh, spýtať, som si istý, že si to uvedomujete, ale nebolo to zatiaľ odprezentované vo vašom príhovore na začiatku tohto zasadnutia, ako zabezpečíte to, aby vnútorný trh nebol niečím, čo by sa zdalo eh, našim občanom ako niečo, čo sa ich netýka v tejto ťažkej konjunkturálnej eh, chvíli pre Európu, aby to bolo niečo jasné, aby to bolo niečo chápané ako to, čo podporuje rast v Európe, okrem iného aj vďaka digitálnemu trhu, čo si myslím, že je niečo, čo by mohlo mať eh, pozitívne konkrétne dopady na veľkú väčšinu našich občanov. Takže ešte položím poslednú otázku. Začínali ste tým, že ste hovorili o tom všeobecnom kontexte. Ja sa len tiež budem odvolávať a tu tri konkrétne e, kroky. Takže ten všeobecný kontext. Spojené kráľovstvo naozaj výrazne podporuje jednotné, jednotný trh, ale e, čo skoro po skončení vášho predsedníctva sa u nás bude rozhodovať o tom, či zostaneme v tomto projekte alebo nie. E, umožňuje nám samozrejme obchodovať v rámci 28 krajinách. Takže môžete ako predsedníctvo pomôcť e, e, zlepšiť konkurencieschopnosť, obchod, znižiť prekážky a pomáhať inováciu rovnako na strane spotrebiteľov, tak ako firiem. To je naozaj ten všeobecný kontext, ktorý je treba mať na pomoci. Možno tri kroky a opatrenia, ktoré by mohli byť napomocné. Spomínali ste, nakoľko je dôležité, aby boli aby e, firmy aj spotrebitelia mali jasné, správne informácie. Existujú na to štúdie, existujú na to rôzne doporučenia. E, je treba využívať potenciál služieb, hlavne kvalitu služieb, ktorú je treba monitorovať a sledovať, hlavne tam, kde sa poskytuje konkrétne tá služba. Keď budeme Eh, aplikovať túto zásadu, tak to určite bude výhra pre spotrebiteľov aj firmy. A po tretie, myslím si, že pani Greda spomínala tú digitálnu oblasť. Prosím, naozaj. Mohli by sme naozaj zabezpečiť, aby naozaj tie malé, najmenšie firmy nemuseli platiť tú komplikovanú zložitú DPH daň v 28 krajinách. Takže Neviem, máme ešte trochu času. Ak vy máte teraz ešte na nás čas, pán minister, tak my ten čas máme. Tak je to na vás. whilst the minister gathers his thoughts together, I'm sure we will be able to catch up time. Um, Snad sa nám podarí nahnať ten čas potom neskôr. Venujeme sa teraz tejto diskusii a tejto, keď tu máme tú príležitosť. Vážená pani predsedujúca, ak eh, ja som, ak som spôsobil to eh, zdržanie a omeškanie tým, že som rozprával moc dlhavo, tak sa tým ospravedlňujem a pokračujte. To v poriadku. Pani predsednička, Rád by som zodpovedala na všetky otázky. Myslím si, že európsky poslanci vy tu ste naozaj si vedomí toho, že predsedníctvo samozrejme nemôže prichádzať s iniciatívami a návrhami z vlastnej iniciatívy. Určite veľmi dobre viete, že je to komisia, ktorej prípada táto právomoc a potrebujeme teda e, najprv nejaký návrh komisie, potom to prediskutujeme s radou a snažíme sa dospieť k kompromisu. Myslím si, že veľmi veľa toho, čo tu zaznelo z úst vážených poslancov, bolo, aby ma upozornili na niektoré tajmy. Určite som veľmi pozorne načúval a určite sa tomu budem venovať e, najbližších mesiacoch, ale tie návrhy musia prísť zo strany komisie. E, správu pani Styler som čítal a e, som si vedomý tých bodov, ktoré sú tam. A samozrejme, inovácie, kľúčová vec. Pani Steyler ma poprosila pozrieť sa na návrh Spojeného kráľovstva. To vám tiež môžem slúbiť. Ďalej sa pani Steyler kladla otázku, nakoľko môžeme zabezpečiť, že európsky semester bude lepšie fungovať nakoľko môžeme zabezpečiť, že tie odporúčania pre jednotlivé krajiny budú brána viac vážne, budú naozaj realizované. Myslím, že najdôležitejšie je ukazovať, nakoľko je dôležité jednak pre jednotlivé krajiny aj EÚ je realizovať tieto opatrenia a ďalej ak, poukázať na to, aké výsledky už boli dosiahnuté a veľmi jasne to odprezentovať, kam teda ak sa už tá krajina dostala. Myslím si, že vo chvíli, kedy členské štáty začnú navzájom komunikovať a vysvetľovať si prečo a prečo ešte nedosiahli, prípadne ako by to mohli dosiahnuť, tak to určite pôjde v no, angličtine benchmark a takéto porovnávanie teda e, na tej rovnakej úrovni. Pani Dante spomínali e, digitálny trh. Okrem iného tu zaznelo, že je dôležité zdieľať a otvoriť si ekonomiku aj v tejto oblasti. Tá ekonomika zdieľania je určite niečo, čo, na čom pracujeme. Je treba to podporovať, ale na to, aby ste to mohli dosiahnuť, na to potrebujete analýzu. A potom až na základe tejto analýzy môžete e, e, tento potenciál rozvíjať. Samozrejme, tento druh ekonomiky v sebe skrýva veľký potenciál, mnoho výhod. A určite sa tomu budeme veľmi zblízka venovať, aby sa to rozvíjalo správnym smerom. Potrebujeme na to legislatíva reguláciu, ktorá sa osvedčuje v budúcnosti a zabezpečiť, že pravidlá, ktoré vytvoríme, vlastne nechajú dostatočný priestor na to, aby sa tento druh ekonomiky mohol rozvíjať, mohol roz- prekvitať. Takže je treba mať jasné pravidlá, ale tie musia zároveň poskytovať dostatok slobody a manevrovacieho priestoru. E, ďalej téma Made in, teda krajina pôvodu krajina výroby. Nemyslím si, že dokážeme toto posunúť dopredu, pretože naozaj tie pozície momentálne sú zabetonované, tie krajiny sú zabetonované v jednotlivých svojich pozíciách, diskusie v rade prebiehajú, ale nepovne sa to nikam, je to naozaj na mŕtvom bode. Potrebujeme nové návrhy, ale tie nové návrhy samozrejme môže predkladať iba komisia. A ak bude mať parlament nejaký vlastný návrh, tak veľmi rád to vezme na ten trialog a uvidíme, či sa s tým dá, ako sa s tým dá pracovať. Pani Generová spomínala jednotný e, rovnoprávny prístup k tovarom, prípadne nejaké blokovanie týchto tohoto tovaru. Sú to veľmi dôležité témy a určite budeme sa venovať aj tejto téme v stredu a vo štvrtok Eh, budú také neformálne stretnutie s 20 členskými, 28 členskými krajinami, takže to bude také vykopnutie toho nášho predsedníctva. To znamená, každý minister sa stretne naozaj s podnikateľmi eh, zo svojej krajiny a potom zo všetkých krajín. A geoblocking naozaj je konkrétny problém, ktorému sa budeme venovať. Uvidíme, aké informácie dokážeme potom poskytnúť komisie. Vo chvíli, ak komisia sa rozhodne pripraviť návrh, tak budú vedieť, aký, eh, <clears throat> na, aký postoj zastáva eh, rada a čo by pre radu mohlo byť priateľné. Ďalej tu zaznelo eh, téma distribučných kanálov a kompetencie, ktoré jednotliví hráči majú v svojich rukách. upozornila na to. Budeme sa tomu venovať, čo tu ešte máme. Štefanec spomínal fakt, že všetky služby v jednotnom trhu by mali byť samozrejme voľné, ale je pred nami ešte hodný kus cesty, aby sme to dosiahli. Myslím si, že ten služobný pás je dôležitou súčasťou tohoto vývoja, ale tých možností momentálne je veľmi veľa, ktoré v Európe máme, ktoré zatiaľ nevyužívame. A tam naozaj tí naši občania a firmy prichádzajú zkrátka, pretože veľa môžeme dosiahnuť, ak využijeme ten potenciál a tie príležitosti, ktoré tam sú. E, niektoré navyše sa ešte pripravujú aj legislatívne. A určite musíme a môžeme s týmito návrhmi urobiť viac. My ako predsedníctvo začneme s tými návrhmi, ktoré už komisia predložila, ale vieme, že sa pripravujú ďalšie návrhy, ktoré e, dostaneme na stôl v priebehu najbližšieho roka a pol a ktoré potom vydláždia cestu ďalej týmto smerom. Ale treba to naozaj odmakať. To znamená, vo chvíli, kedy tie návrhy E, budú vypracované tak už, aby sme boli pripravení. Spomínali ste aj TTIP, tam tiež sme dosiahli značný pokrok a je opäť dôležité dosiahnuť konkrétne výsledky, pretože bez konkrétnych výsledkov tak vieme, že stále je tu dohoda medzi Áziou a USA a jednoducho budeme na... prídeme skrátka. Holandsko je vysoko motivované aby, eh, k tomu, aby TTIP, eh, jednania o TTIP prebehli úspešne a určite urobíme, čo bude v našich silách. Zároveň ale chceme znovu získať dôveru občanov, aby dôverovali TTIP. A to úplne zbytočne, pretože TTIP môže byť eh, prospešný a užitočný, užitočná dohoda pre Európu ak chceme mať teda kvalitnú dohodu o obchode s eh, USA. Pani Bonová spomínala stratégiu DSM a jej najdôležitejšie časti. Opäť ale je to vlastne isté zameranie, ktoré nám predkladá komisia. Komisia e, zaznamenala asi 20 rôznych tém ktoré sú podľa nich dôležité, čo sa týka jednotného digitálneho trha. Je tu smernica o zmluve pre dodávanie digitálnych e, obsahov digitálnych služieb. E, ďalej smernica druhá o hmotných statkoch. Toto sú dva návrhy, s ktorými začíname. Tak, také opatrné prvé kroky, je treba určite toho pripraviť viac, ale 26.5., 26. maja, čo je rok po tom, čo bola prijatá e, rozbehnutá stratégia o digitálnom jednotnom trhu, budeme e, si robiť takú inventúru toho, čo sme dokázali a čo je treba ešte pripraviť do budúcnosti. Chceme zabezpečiť, aby sme na rade dospeli k dohode v týchto témach, aby sme aj komisii pomohli pri rozvoji stratégii, pri, rozvoji, pri stvarení o digitálnom jednotnom trhu, čo je určite kľúčové pre vytváranie pracovných miest a hospodársky rast v Európe. Budeme sa tomu venovať v rámci holandského predsedníctva. Osobne na to chcem dohľadnúť. Takže 26.5. prebehne udalosť, kde sa budeme venovať jednotnému digitálnemu trhu. Pán Van Roy, hovoril o ekonomike tých organických produktoch bio a tak ďalej, recyklácia. Zdôraznil veľmi dôležitú vec a teším sa e, na tú publikáciu, ktorú spomínal. Už som dostala dve, takže toto bude tretia. Je to naozaj veľmi, veľmi produktívny, aktívny muž. E, takže ďakujem sa na tú, ďakujem, teším sa na tú brožúrku o tejto cirkulárnej ekonomike. 26. februára, to sme vás asi predbehli, bude e, tak konkurenčný vlastne e, akcia e, práve organizovaná radou, kde sa budeme venovať tejto téme a veľmi rád budem kolegov informovať o tom, ako túto problematiku vidíte vy a vaša frakcia. Dovolím si ešte zareagovať na pár ďalších tém. z jedného poslanca tu zaznelo, že e, ten jednotný trh je treba mať na povedomí, aj keď sa bavíme o akékoľvek téme, čo tu zaznelo už minimálne tretíkrát. <laughs> Rozumieme, že vnútorný trh je naozaj veľmi, veľmi dôležitý. A takisto rozumieme tomu, že chápeme, že jednotný trh nie je len dôležitý pre hospodárstvo a pre ekonomiku, ale pre všetky oblasti politiky. Takže pán Eh, Rošfor, vaše slova budú vyslyšané. Pani Ford sa pýtala, aké máme iniciatívy ohľadne jednotného trhu, aby sme zabezpečili, že tam bude dlhodobá podpora týchto iniciatív. Hlavne ste spomínali postoj Spojeného kráľovstva. Holandské predsedníctvo súhlasí so Spojeným kráľovstvom v tom, že je naozaj dôležité, a to nie len pre Spojené kráľovstvo, ale pre všetky členské krajiny EÚ, využívať potenciál, ktorý poskytuje vnútorný trh. Ak sa pozrieme na ten doteraz nevyužitý potenciál, tak je to naozaj veľmi, veľmi smutné. Osobne som z toho pomerne zronený, že tieto príležitosti nedokážeme využiť. A je veľmi veľa veľkých krajín, ktoré si myslia, že chrániť svoju ekonomiku je v ich záujme. Ale ak by sme sa pozreli na to, čo dokážeme vytvoriť v rámci celoeurópskeho priestoru. A čo to znamená pre e, tú členskú krajinu, tak to by bolo o mnoho dôležitejší a výraznejší prínos, než ten benefit, ktorý dostanete z toho, že sa budete chrániť a zavriete svoj vlastný trh. Ak by sme dokázali plne využiť potenciál, ktorý poskytuje vnútorný trh, potom aj tie väčšie štáty e, by z toho mali primárne výhody. E, aj globálne, na globálnom riziku. Takže naozaj vôbec nerozumiem, odkiaľ e, pochádzajú takéto protekcionistické reakcie. To, čo ale ste spomínali, je dôležité nie len kvôli perspektíve a ten všeobecný kontext, ktorý zaujíma Spojené kráľovstvo, ale vlastne to, že sa to týka celej, e, za Spojené kráľovstvo, ale celej EÚ. A na záver, kvalita služieb to nám tiež leží na srdci, je treba samozrejme venovať pozornosť kvalite služieb, ktoré sú v rámci EÚ poskytované a s tým sa nedá než súhlasiť. Kvalita služieb v EÚ je vysoká, ale rovnako firmy ako aj podnikatelia by mohli poskytovať služby aj iným krajinám. Čo sa týka e, tovaru, e, obchodovania s tovarom, tak už sme dosiahli veľa, ale práve v oblasti služieb je tam ešte veľký priestor na zlepšenie. Na Rade pre konkurencieschopnosť sa tomu budeme venovať vo formálnej a neformálnej časti a dúfame, že budeme schopní e, nejakým spôsobom nasmerovať, nasmerovať komisiu, aby boli informovaní o tom, akú, aké máme my pozíciu. A dúfajme, že budeme svetkami spolupráce komisie a rady, tak aby sme sa v témach digitálneho vnútorného trhu, vnútorného trhu a jeho regulácie dostali ďalej. Ak sa nám podarí zlepšiť spoluprácu v tejto oblasti, tak to určite bude prínosom pre občanov EU a tým e, dostanú to, čo si sami zvolili a čo chcú. Thank you very much. Ďakujem, pán minister, za tieto komplexné odpovede na mnohé otázky, mnohé témy. Ďakujeme. A lepšie ešte skoordinujeme s koordinátormi, a prediskutujeme, ako to lepšie zorganizovať do budúcnosti. so we're going to move straight on. Takže prejdeme k ďalšiemu bodu, to je prezentácia komisie ohľadom nadnárodných delegácie nadnárodných pravidiel. Okay. Um, on the transitional rules for certain provisions of the EU. Takže prechodné pravidlá ohľadom unijného colného kódexu pokiaľ teda tie elektronické um, elektronické princípy ešte nie sú spojaznené. Nuž, ja som bola v Rotterdamskom prístave, bol tam so mnou pán De Jong, ja som vedla tú delegáciu, Evelyn tam bola a počúvali sme tam od úradníkov, ktorí sa zaoberajú colnými otázkami a povedali nám, že sa tu, je tu riziko, že sa pridá zbytočná byrokracia do colných procesov a nie naopak, že bude byrokracia odstránená. Takže pokiaľ naše colné postupy nebudú čo najjednoduchšie, tak toto môže mať negatívny dopad na obchod ako taký. A ktorý je veľmi dôležitý. Takže potrebujeme riadne pravidlá a postupy, aby sme zaručili, že akékoľvek problémy budú odstránené. Takže, teraz to chápem tak, že komisia príde svojou prezentáciou. Kto je tu za komisiu? Is it Mr. Kamod? Je to pán Kamot, riaditeľ z Digitaxud. Áno, dobre, už vás vidím. Takže pán Komod z Digitaxud. Ďakujem, ospravedlím sa, že sedíte až vzadu, ale neušlo sa mi miesto viacej vpredu, pretože to bola veľká návštevnosť a ten predchádzajúci bod. No už možno vám poskytnem len taký, skutor, taký stručný prehľad takého technického a dlhého textu. Takže chcem pripomenúť, že Solná únia je exkluzívnou právomocou Európskej únie a bola od začiatku jedným z hlavných pilierov EÚ. Európsky colný kódex je v podstate prichádza po dlhej sérii modernizácie pravidel, ktoré sú platné od roku 1992, už potrebujú zmenu Máme tu e, teda modernizované ustanovenia ohľadom e, elektronických postupov. Máme teraz veľké ambície, pokrývame už také detailné ustanovenia, že takéto detailné ustanovenia v iných oblastiach asi tak ľahko nenájdete. No a spoluzákonodárci príslušný návrh schválili v roku 2013 na v súlade s Lisabonskou zmluvou komisia stará teda má dispozícii vykonávacie delegované akty, ktoré odzrkadľujú túto e, situáciu, ktorá bola odsúhlasená v rámci starého komitologického procesu. Minulý rok komisia odsúhlasila dvakrát delegovaný akt, naposledy teda v júli 2015, diskutovala sa o tom aj v výbore INKO. Komisia tu reagovala na obavy vyjadrené výborom INKO, Predovšetkým by som chcel povedať, že ste hovorili, že treba zaručiť rovnováhu medzi princípami, ktoré zaručia konkurencieschopnosť Európskej únie a na druhej strane podpora bezpečnosti, zaručnej bezpečnosti pre občanov. Taktiež ste vyjadrili obavy ohľadom záťaže pre hospodárske subjekty. Komisia tu už hovorila v úvode. Takže v našom prístupe k tým e, prechodným pravidlám sme samozrejme zohľadnili vaše obavy, vaše poznámky. Chcem povedať, že tento delegovaný akt stanovuje situáciu, ktorá by sa mala uplatňovať v rámci colného kódexu hneď po tom, čo bude dokončený celý ten postup modernizácie. A taktiež aj ten súvisací vykonávací akt sú takým blueprintom pre e, fungovanie e, colného kódexu únie hneď ako bude tá modernizácia hotová. Avšak potrebujeme ešte tlačiť predovšetkým na implementáciu IT systémov. Témy nemôžu byť zavedené len tak za noc. To si bude vyžadovať čas a úsilie. A taktiež je treba vytvoriť dopredu príslušnú architektúru a zavedenie týchto IT systémov v priebehu určitého obdobia naprieč celou úniou potom si vyžaduje určité pravidlá v tom prechodnom období, no a tam máme pracovný program Colného kodexu únie, kde, ktorý stanovuje základnú legislatívu. V podstate prichádza s takým vzorom pre uplatňovanie v rámci tých európskych IT systémov v postupom času. Ten prechodný delovania, ktorý bol v decembri minulého roka schválený, je v podstate posledným prepojením v rámci implementačného balíčka e, kolného kodexu únie a Európska komisia, o čo nám ide? Chceme zaručiť plynulý prechod od súčasného systému k finálnej fáze k implementácie colného kodexu únie, najneskôr v roku 2020 v súlade so základným textom. Text e, prechodného delegovaného aktu bol prediskutovaný do detajlov so zástupcami členských štátov a predovšetkým zástupcami obchodných odvetví. Text bude prediskutovaný e, v stredu tento týždeň na pracovnej skupine na rade. Bohužiaľ, prechodný delegovaný akt e, má, je celkom dlhý, má dlhý text. A to z časti preto, že už iba opakuje existujúce ustanovenia, ktoré by sa za nezmenených podmienok uplatňovali až do, do maja 2016. A tento prechodný delegovaný akt sa snaží zaručiť, že tam nebude nejaká medzera medzi 1. májom a dátumom, kedy budú zavedené nové systémy. Musíme zaručiť pokračovanie tých e, súčasne fungujúcich IT systémov, ktoré sú z veľkej časti zložené na papieri a do tej doby, než prejdeme na tie nové IT systémy. No a tento, pokiaľ by tento prechodný delegovaný akt nebol schválený, tak toto by predstavovalo veľký problém, pretože z právneho hľadiska by sme museli priamo prejsť k uplatneniu delegovaného a vykonávacieho aktu, na ktorom už sme sa, ktorý bol schválený. A toto by bol v podstate ako keby koniec celého procesu a nie len začiatok. Takže toto je zásadný prvok pre komisiu. Nie len preto, že nám to uľahčuje obchod aj správu v členských štátoch, ale preto, že predstavuje pevný právny základ pre ďalší postup. A pokiaľ prepojíme ten prechodný delegovaný akt s pracovným programom colného kodexu únie, tak vidíme, že tam sa chystá riadna implementácia nových IT systémov a E, až toto sa stane, tak tie prechodné ustanovenia prestanú platiť. Colný kódex únie, tak tam nie sú len tie e, v podstate počítačové postupy, ale treba boli uniformné naprieč Európskou úniou, aby všade o všetkých členských štátoch bol rovnaký prístup. Ja som zbežne povedal, že sú to dôležité zmeny, ktoré prebehnú, nech sa deje, čo sa deje od 1. maja 2016, ako je zvýšená predvydateľnosť, ktorú prinesú nové zjednodušené pravidla, ďalej e, zjednodušenie pohybu, dočasného skladovania a tak ďalej. Ale nechcel by som teraz hovoriť o tom detailne. Keď sa pozriete na ten prechodný delegovaný akt, tak vidíte, že je rozdelený do viacerých položiek, ktoré pokrývajú hlavné body, ktoré potom sa budú vzťahovať jednotlivým IT systémom. Ako napríklad žiadosti o rozhodnutie, o, o povolenie, autorizáciu, či e, tam bude nejaký spoločný unijný systém, ktorý bude zavedený do praxe. A predovšetkým členské štáty budú musieť schváliť vlastné systémy, ako napríklad národné importné systémy. A všetky tieto systémy musia byť v súčinnosti a dobre fungovať, aby sme zaistili, že na konci toho celého postupu sa dostaneme do situácie, kedy sa ustanovenia celnej kódexu únie budú môcť uplatňovať v plnej sile. Ešte som mal povedať, že v rámci prechodného delegovaného aktu uvidíte, že je tam čas, ktorá sa zaoberá zmenami toho delegovaného aktu, ktorý už bol schválený. Ale chcem vás uistiť, že tieto zmeny sa vzťahujú k IT systémom, ktoré musia byť ešte zavedené do praxe a sú tam len preto, aby e, ošetrili túto dočasnú situáciu. Takže nejde nám o to, aby sme znevýhodnili obchodníkov, pokiaľ by sme len tak sa prehúpli zo starých systémov do nových. Konkrétna otázka, ktorú sme zaznamenali v rámci diskusie na komisii, to boli obavy v súvislosti s poštovnými službami a expresnými kuriérnymi doročovacími službami. Takže my sme v podstate znovu vytvorili výnimky, ktoré sa uplatňovali, aby sa zaručilo, že pokiaľ prídu tie finálne ustanovenia, tak prídu až na základe prebiehajúcej diskusie, ktorá už začala, s členskými štátmi, s zastupcami obchodných odvetví, aby sme zaručili riadnu štruktúru. V každom prípade v rámci delegovaného aktu taktiež budeme ešte riešiť pred rokom 2020 otázku poštových služieb. V tom zmysle, že to opäť preskúmame a taktiež musíme sa snažiť maximalizovať prínos pre obchodníkov aj pre štátne správy. Takže takto skôr všeobecne. No a ďalej čo teraz robí komisia? To zakladá na to, že predpokladáme, že ten delegovaný ak bude schválený. A my v podstate teraz vytvárame pracovné skupiny pre spoluprácu s členskými štátmi a s obchodníkmi, aby sme zistili, ako tieto zjednodušenia potom sa budú odrkadľovať v praxi. Budeme naďalej viesť s nimi diskusiu, budeme mať spätnú väzbu od nich, ako to funguje a všetko toto prispejem k tomu zjednodušeniu celého kodexu únie, o ktoré nám ide. A len tak by som sa mohol vyvodiť nejaký záver. Veríme, že ten prechodný delegovaný akt je v podstate posledným krokom k modernizácii e, oblasti e, cla. Ale je to taký prvý záverečný krok. My v podstate sme vytvorili príslušné podmienky pre tú situáciu, ktorá nastane po roku 2020. Tak sme vytvorili prechodné ustanovenia, ktoré by nám mali umožniť zaručiť, že 1. mája nepríde nejaký problém a že obchodníci budú môcť ďalej fungovať. A taktiež sme to prepojili s pracovným programom celného kodexu únie, ktorý teraz preskúmavame a vytvorili sme mechanizmus, ktorý zaručí, že v podstate s členskými štátmi potom rozhodneme, ako to bude vyzerať eh, až do implementácie nových IT systémov. Ešte na záver, čo by som podal za komisiu, toto je zásadný text, ktorý musí byť rýchlo schválený, rýchlo prijatý, aby sme zaručili implementáciu celného kódexu únie včas. Ďakujem. Ďakujem, to nebolo všetko úplne jasné, predovšetkým, čo ste hovorili o tých poštových službách ja to chápem tak, že pokiaľ sa to začne, pokiaľ pošlete balíček, ktorý je hoden menej než 22 eur, tak pokiaľ ste poštovým e, subjektom, operátorom, tak nemusíte vyplňovať žiadny, e, žiadny formulár. A pokiaľ to je expresná doručovacia služba, tak musíte vyplniť formulár. Povedali ste práve, že sa nad tým zamyslíte, že by ste to možno zmenili a Povedali ste, že nerobte si starosti, pretože my to šetríme v roku 2020. Veď toto sa týka 17 miliónov balíčkov v Unii za rok, takže ako to bude podľa vás vyzerať? Ospravedlňujem sa, pani predsednička, možno som to nepodal jasne. Tá výnimka pod 22 eur sa týka všetkých doručovateľov. Správne. Áno, tak to je určite veľmi dobrý nápad. Rose Hassan, were you going to speak for Mr. Juvin? Mr. Juvin, but, um, um, wir haben viel darüber gesprochen und das ist schon sehr ermutigend, was... Äh, Hovorili sme za pána Živa a naozaj to, čo tu už zaznelo, je, nám dodáva odvahu. Mám k tomu pár otázok a poznámok, pretože na základe <clears throat> e, nejakých interných problémov pri dohadovaní došlo k výraznému zdržaniu v tom legislatívnom procese a to má potom zásadné dôsledky pre mnohých. Ten text samozrejme je dlhý, ale zároveň sme, navyše ho tej institúcie dostali neskoro, naozaj dokonca až príliš neskoro. A potom samozrejme hladká implementácia nového colného kodexu od 1. 5. od 1. mája nie je E, možná, nie je možné ju zabezpečiť. Ten dočasný delegovaný akt a ustanovenia, podľa ktorých by ten nedávno prijatý delegovaný akt e, bo, bo, bo, sa menil vlastne delegovaný akt, ktorý bol prijatý tesne predtým. Ale vlastne sa tým rieši e, celý rad e, tých právnych problémov, ktoré nerieši práve celý rad e, tých legislatívnych problémov, ktoré boli tam identifikované a potom všetci, ktorí sa na tom e, podielajú, naozaj prináša len ohromné problémy. A potom takýto postup komisie bol dôvodom, prečo sa členské štáty zdržali na výbore e, pri hlasovaní o celnom kódexe. A to bol naozaj alarmujúci signál. Aspoň my to tak vnímame. Pretože európske hospodárstvo a členské štáty predsa hlavne v tej prechodnom období by, mali, e, e, by mala byť, komisia by mala poskytovať solidaritu, zvlášť v takom prechodnom období pre implementáciu týchto ustanovení e, tejto legislatívy. A to, čo chce komisia, smooth transition, ten hladký priechod, hladká implementácia. Bez toho to nejde, takže by ma zaujímalo, čo na to komisia povie. Thank you. Now, I'm really going to stop this conversation at five, so I'm going to ask people to be as... Máme čas do 17. hodiny, takže by som chcela všetkých eh, rečníkov poprosiť, eh, aby boli čo najstručnejší, aby sme túto výmenu názorov mohli efektívne ukončiť. Chcel by sa niekto za socialistov teraz e, vyjadriť? Áno, ďakujem Vicky, len veľmi stručne. Ďakujem za prezentáciu zastupcovi komisie. Ako určite viete, tak my sme presvedčení o tom, že nová pravidla, nová legislatíva je, potreb, je potrebné ju koncipovať vždy tak, aby nebola obmedzená konkurencieschopnosť v rámci obchodného prostredia. Pokiaľ ide o akty, ktoré sú prenesené, myslím si, že môžeme nájsť ešte lepšie riešenie. Prejednávali sme to teraz aj minulý rok v auguste, v septembri. Pokiaľ ide o prevádzajúci akt, niektoré členské štáty sú k tomu veľmi nedôverčivé. Ten celný kodex únie je veľmi rozsiahly dokument, ktorý ovplyvní celé prostredie. Je to veľmi odborný kódex. Ďakujem zastupcovi komisie za jeho otvorenosť a takisto aj za to, že nám predstavil tú problematiku. Možno e, dostanem odpoveď na moju otázku. Rada by som sa teraz spýtala na článok 56 tohto prechodného aktu prenesené pravomoci, kde sa hovorí o aktualizácii elektronických systémov. V tomto článku sa hovorí o tom, že členské štáty by mali informovať o svojich plánoch nie neskôr ako 6 mesiacov po zavedení do platnosti nových systémov, do ich spustenia do prevádzky. Bude to v máji 2020 a moja otázka je, že či to bude dostatočné obdobie preto, aby všetky podniky mohli upraviť svoje systémy podľa tohto. Prečo je tu len 6 mesiacov a nie oveľa dlhšie obdobie, ktoré by mali k dispozícii? Niekto ďalší by chcel sa vyjadriť? GUE, ALDE alebo iná politická strana? Ďakujem. Len veľmi stručne. My sme od colných orgánov Holandska počuli to, že elektronické systémy nebudú k dispozícii ešte niekoľko rokov a to je ten hlavný problém. My skúmame tieto pravidlá a pravdepodobne bude potrebné prijať ešte prechodné pravidlá na tú dobu. Chcel by som požiadať teda komisiu, či by mohla úzko spolupracovať eh, s tými členskými štátmi, ktoré už tieto systémy majú k dispozícii a aby tak eh, mohla byť eh, poskytnutá pomoc tým krajinám, ktoré ešte nemajú. Čiže otázka, kedy bude k dispozícii, kedy budú k dispozícii tieto nové formuláry. Vy ste hovorili, že to nebude rozdiel medzi poštovnými službami a sociálnym balíkom a druhá otázka sa týka toho, ak teda dobre chápem, že členské štáty budú musieť určitý čas mať dispozícii, kým svoje elektronické systémy spustia, kým ich uvedú do prevádzky. A je to dosť frustrujúce, ako dlho to bude trvať. Na jednej strane máme členské štáty, ktoré budú mať iba 6 mesiacov na to, aby vyvinuli vlastné počítačové systémy a tým, že sme vlastne dali členským štátom dlhšie časové obdobie, tak tým pádom obmedzujeme potom uh, toto obdobie. Takže teraz by sme chceli zaistiť, aby sme vedeli, ako členské štáty a príslušné úrady budú spolupracovať e, s, v rámci celej tejto oblasti počas vývoja týchto systémov, počas tohto obdobia, pretože nemá zmysel týmto úradom dávať dispozícii ďalšie obdobie a tým skracovať to obdobie, ktoré budú mať k dispozícii. Chce sa k tomu ešte komisia vrátiť? Komisia, ďakujem, pani predsednička. Pokúsim sa odpovedať. Pokiaľ ide o ten prvý bod, áno, je to škoda, že tento proces bol trošku ťahnutý, že prišlo k omeškaniu. Tá téma, o ktorej sme rokovali, to trvalo dosť dlhú dobu a nebolo skoro vôbec možné dospieť k dohode. Ten proces teda je trošku natiahnutý, ale podľa mňa vždy je lepšie neskôr ako nikdy. A tým sa dostávam k tej poznámke o holandských e, celných e, orgánoch. My vieme, že vo všetkých členských štátoch nie je rovnaká situácia. Pokiaľ ide o celoeurópske centralizované systémy, ktoré chceme zavádzať, musíme naozaj úzko spolupracovať s členskými štátmi. Pokiaľ ide o systémy, ktoré v zásade závisia na vývoji členských štátoch, tak tie sú zakomponované do toho pracovného programu UCC. My teda budeme podporovať koordináciu a tým pomôžeme členským štátom, aby dosiahli pokrok. Pokiaľ ide o článok 56 a to 6-mesačné obdobie, myslím si, že tu prichádza k trošku k zmetku, nepochopeniu. Keď si zoberme k dispozícii napríklad systémy pre kontrolu importu, tak existujú také členské štáty, ktoré sú v rôznych fázoch, fázach vývoja svojich IT systémov. Niektoré budú pripravené k 1. máju, niektoré nebudú pripravené ani o niekoľko týždňov neskôr. My sa snažíme o to, aby členské štáty mohli postupovať čo najrýchlejšie podľa svojich vlastných postupov. To znamená, že členské štáty budú mať dispozícii 6 mesiacov po tom, ako bude tento systém uvedený do prevádzky. My chceme, aby tieto systémy boli spustené vo všetkých členských štátov čo najrychlejšie pracovníčka. Ešte niečo by ste chceli dodať? Nie? Dobre. Ďakujeme pekne a budeme to naďalej monitorovať. Tak ako povedal aj kolega, ide o to, aby komisia spolupracovala s členským štátom teraz Katrin Štýler, Európsky semester 2016 a správa o jednotom trhu. Ďakujem pekne. Ďakujem. Chcem poďakovať Suzan a chcem jej poblahoželať narodeninám, pretože ak sa nemýlim, tak včera mala narodeniny. Čiže my sme to ešte nestihli oslaviť v nedelu, tak aspoň dodatočne takto poblahoželám. Nemáme síce veľa času, máme tu kompromisné návrhy, máme tu 183 eh, eh, pozmejúcich návrhov a z toho 20 kompromisných návrhov. Eh, snažili sme sa vyhovieť všetkým frakciám. Budeme sa snažiť teda túto dohodu potvrdiť. Tam, kde sa to nepodarí, tak budeme hlasovať. Absolvovali sme veľa schôdok a teraz by som chcela poďakovať sekretariatu frakcie za jeho prácu, pokiaľ sa pozriete na to, o čom sme diskutovali dnes popoludní, pokiaľ ide o priority holandského predsedníctva, tak vidíte, že skutočne aj pre nich je to veľmi dôležité a pán minister tu hovoril o tomto pol roku, ako prakticky môžeme postupovať a zlepšovať správu jednotného trhu, pretože to je kritická časť európskeho hospodárstva. Chceme aby fungoval efektívne a náš výbor v tom môže zohrávať kľúčovú úlohu. Pokiaľ ste sa pozerali na správu, tak vidíte, že eh, tam hovoríme o tom, ako trh môže podporovať rast a konkurencieschopnosť. Je tam tiež eh, zatiaľ taký ten zviazaný, obmedzený potenciál. Hovoríme o tom, čo ten trh znamená v 21. storočí, čo samozrejme nezahrňuje digitálne aspekty, elektronickú správu a tak ďalej. Boli tam aj niektoré lingvistické problémy a snažili sme sa ich vyriešiť. Boli tu aj niektoré rozdielne názory. Máme síce veľmi málo času. O 19 minút musíme hlasovať, takže možno by bolo dobre, keby tieňoví spravodajcovia dostali príležitosť povedať, eh, čo im leží na srdci a možno sa nám podarí potom pri hlasovaní tú správu aj schváliť. Uvidíme, ako to dopadne. Ďakujem za spoluprácu. Predsednička, ďakujem Katrin. Takže Adam že to za EPP, nech sa páči. E, ďakujem pekne, pani e, predsednička. Mm, ja takisto chcem poďakovať e, spravodajkyni za prácu, ktorú vykonala, pretože keď sa hovorí o o týchto témach je zrejme, že máme rôzne názory, konkrétne pokiaľ ide o jednotný trh v súčasnom stave, ale aj o tom, čo si želáme. Avšak tieto rozdielne názory vôbec ne, um, nepodkopali uh, správu a prácu spravodajky, niektorá mala veľmi inkluzívny prístup, takže ešte raz ich chcem poblahožovať a poďakovať. Vydlo správe, ktorá predstavuje kompromisný návrh e, všetkých zúčastnených strán. E, je tu však ešte jedna časť, e, ktorá zostáva mimo kompromisných návrhov a ktorá by mala byť odhlasovaná pod po bode. Ja súhlasím s touto správou, ktorú vyšleme, s tým signálom, ktorý vyšleme vďaka tejto správe, pretože e, je to um, taká exotická úplná uh, charakteristika mm, jednotného trhu a takisto aj našich cieľov, pretože jednotný trh je jeden zo základných nástrojov Európskej únie, e, pretože vytvára blahobyt, rast, zamestnanosť a takisto aj posilňuje konkurencieschopnosť našich podnikov na medzinárodnej scéne. Sme však ešte podľa mňa veľmi ďaleko od dosiahnutia tých cieľov, ktoré by sme chceli dosiahnuť a teda by sme mali možno trošku uľahčiť tento text, preto to by možno ale zase neuľahčilo alebo nezlepšilo tieto veci. Mali by sme byť trošku prísnejší pri formuláciách toho, čo je pozitívne a naopak to, čo je negatívne. Mohli by sme byť transparentnejší, čo najtransparentnejší z očí voči tým, ktorí budú sa s touto správou obozamovať, hlavne politici, novinári a tak ďalej, a hlavne tých, ktorí zastupujú jednotný trh Európskej únie, čiže podnikatelia a takisto spotrebitelia, čiže naši klienti. Oni by mali jasne vedieť, eh, čo chceme ošetriť eh, touto správou, aké nástroje chceme im poskytnúť na to, aby sme dosiahli tieto ciele keď sa nám to podarí dosiahnuť, dúfame, že tento text bude odhlasovaný tak, ako je, e, v akom stave sa momentálne nachádzať. A v mene EPP som chcel pritiahnuť vašu pozornosť na kompromisný návrh číslo 2, ktorý podporujeme ktorý podporujeme, podporujeme tak ten obsah, ako je vypracovaný momentálne o ktorom sme veľmi dlho diskutovali. A pokiaľ ide o 14, o kompromisný návrh, chceme podporiť hlavne jeho druhú časť. Alebo lepšie ešte teda prvú časť. Opravuje sa rečník oproti tej druhej časti. Ďakujem pekne. A teraz pán Culek. Vielen Dank. Möchte mich auch bei der Frau Pán Sulík, ďakujem pekne. Ja sa chcem poďakovať pani predsedničke, podobne ako pán Senfeld. Mám trošku obavu, že v tej e, sa správa skončila v šufliku v zásuke a proste nebude sa používať, pretože tie je, je príliš všeobecná. Takže ak by sme polovičku alebo tretinu vyškrtli a ten zvyšok skonkretizovali, tak by to možno mohlo zaujímať média. Každopádne ale tá správa je žiaľ taká všeobecná, že s väčšinou môžeme súhlasiť, ale o pár, e, pár vecí sporných tam chceme hlasovať v časti, teda po častiach split voting. Všeobecne chcem povedať, že všetky snahy o centralizáciu ekonomickej politiky, napríklad daňová politika, v zásade odmietam, pretože to naopak bude viesť k zníženiu konkurencieschopnosti. Ďakujem pekne. Um, Robert Rochefort is going to speak for the LD group. Merci, madame. Pán Rušford, za... ďakujem pekne. Pani predsednička, budem teraz bedovať mene pána Gogo, ktorý je tie nový spravodajca za ALD eh, k, k tejto správe. Pán Goga eh, chce poďakovať eh, a ja teda takisto sa k nemu pripájam pani spravodajkyni a takisto aj ďalším tieňovým spravodajcom, mojim kolegom za veľmi dobrú spoluprácu, za toho ducha spolupráce. Pri vypracovaní tejto správy myslím si, že konečný výsledok týchto rokovaní je veľmi pozitívny a že ALDE podporí všetky pozmeňujúce návrhy, všetky kompromisné pozmeňujúce návrhy, okrem dvoch z nich, 5 a 11, ku ktorej ALDE eh, navrhuje, že sa zdrží. Chcel by som k tomu povedať zo pár slov k pozmeňujúcom návrhu najprv číslo 5. ALDE sa domnieva, že implementácia odporúčaní krajina po krajine je nedostatočná a že by bolo potrebné mať nejaký podporný systém zo strany komisie pre posilnenie tohto mechanizmu, o to viac, že tento mechanizmus nie je jasne stanovený. Pokiaľ ide o kompromisný pozmeňujúci návrh číslo 11, pán Goga sa domnieva, že pardon, podporuje, hovorí pán rečník, s tým, že sa mm, podporí iniciatíva tejto, tohto pasu služieb. Je to vlastne niečo, čo je v prospech jednotného trhu. Je to niečo, čo by sme mohli zabezpečiť čím by sme mohli zabezpečiť e, väčšiu konkurenciaschopnosť v 21. storočí tohto trhu, aby sme tento trh už ukončili, završili bez toho, že by sme e, museli reformovať e, reguláciu vrátane služieb jednotlivých členských štátov. Myslím si, že kompromisný návrh číslo 11 však nepodporuje dostatočne liberalizáciu služieb. Osobne ja e, som ešte viacej proti ako on e, voči tomuto kompromisnému pozmeňujúcemu návrhu číslo 11. Ďakujem. Takže pán Zuber mluvil, hovoril za svoju frakciu ale myslím, že nie. Pascal Deran, nech sa páči. Evident. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja eh, vítam to, že pán Rošford podporuje môj pozmenujúci návrh, pretože takto sa môžeme spoločne dokopy pridať. nie, nie, nie, ja to chápem, ale však slovo sme dostali, eh, aby sme sa k tomu vyjadrili. Ja eh, vidím, že je tu vôľa podporiť môj pozmeňujúci návrh číslo 11, takisto aj 12, to je fajn. Chcem poďakovať takisto a eh, poblahoželať Katrín za jej prácu. Nebolo to ľahké, pretože sme sa tam dotýkali komplikovaných nerovnováh a ľutujem, že niektoré pozmeňujúce návrhy sme žiaľ Bohu mohli spoločne brániť, avšak eh, eh, nepodarilo sa a všetky pozmeňujúce návrhy nepokrývajú všetky naše obavy, ale niektoré pozmeňujúce návrhy samozrejme nebudeme podporovať. Naopak eh, práca bola veľmi dobre zrealizovaná. Pokiaľ ide o škan- plán okolo škandálu Volkswagen, tam by som chcel povedať, že toto sa dotýka všet- celého automobilového priemyslu z rôznych príčin, aj keď tam nebola rovnaký systematický postup eh, v rámci podvodov, ale ten voluntarizmus, eh, na tom by sme si mali dať eh, pozor a mali by sme zaviesť nezávislý kontrolný orgán na to. Myslím, že to by bol veľmi dobrý signál, ale tak toto funguje, nepodarilo sa mi to, ľutujem, ale naďalej sa budem za to zasadzovať, síce som v menšine, ale k tejto otázke ako presvedčený Európan sa domnievam, že Európa by mala zohrávať oveľa väčšiu úlohu v tejto otázke a v tejto oblasti. V každom prípade ďakujem. Thank you. Ďakujem pekne. Zostávajúce frakcie, chce sa niekto prihlásiť? Marlen, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Určite nepochybujete o tom, že ako eh, predstaviteľka Únie pre Európu národov a slobody. Nemôžeme podporiť vašu správu, nepodporujeme jednotný trh, pretože pre nás je to, je to dopad a zasahovanie do suverenity zvrchovanosti členských štátov. Predložili sme pozmeňujúce návrhy, ktoré ďakujeme za to, že ste ich oddelili od kompromisných návrhov, tak ako sme o to žiadali, ktoré zhrňajú celú pozíciu mojej frakcie celý náš postoj. Určite e, chápete aj to, že budeme hlasovať proti vašej správe. A to je všetko. Ďakujem. Thank you. Ďakujem pekne. To si, na to si spomeniem vždy, keď budem nakupovať niekde v rôznych krajinách nášho jednotného trhu. Chce ešte niekto vystúpiť? Nie? tom prípade sa presunieme k hlasu, budeme hlasovať, <clears throat> teda ak sme uznášania, respektíve hlasovania schopní. Máme dostatočné kvórum. A ešte pár pripomínok. Ďakujem pekne, ďakujem sekretariátu, ďakujeme všetkým asistentom, ktorí pomáhali a teším sa na hlasovanie. Poďme na to. Respektíve dáme si 5-minútovú prestávočku. Nemôžeme hlasovať teraz, pretože máme podľa rozvrhu hlasovať 17.20 a určite to hlasovanie neotvorím, kým tu nebudeme všetci, kto spočítajú s tým, že program podľa programu je to 17.20. Začala som s niektorými diskusiami včas, to sme mohli, ale nemyslím si, že je možné takto presunúť dopredu, eh, predsunúť hlasovanie. Right, it is 20 past, so we're now going to start the vote. The vote is on the single market. 17.20 a budeme hlasovať o európskych trhoch, jednotnom trhe a európskom semestri. Budeme hlasovať 24. Pozmeňovací návrh 20 za, proti, zdržali sa. 25, pozmeňovací návrh 25 za, proti. Ešte raz poprosím. Kontrola. Pozmeňovací návrh 25. A ešte jedna. Čakáme. Schválený. Kompromisný návrh 3 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňovací návrh 33 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromisný návrh číslo 4 za, proti. Overíme si to ešte raz. Kompromisný návrh 4. Overme elektronicky. Pozmeňovací návrh 33 bol schválený. 37 za, proti zdržali sa, zamietnutí 38 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 39 za, proti, zdržali sa. Ešte raz to overíme, takže hlasujeme elektronicky. Zmenovací návrh 39. Schválený. Pozmeňovací návrh 40. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 41 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 42 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 43 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 44 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 45 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 46 za. Proti. Zdržali sa Overíme si elektronicky. Končím hlasovanie. 16, 15. 16 za 15 proti. Ešte sú je tu niekto, kto nemá uh, kartičku na to elektronické hlasovanie? Jem tu pána Švába vpredu. Je mi ľúto, nepočíta sa. Kom. To bolo schválené. Kompromisný návrh 5. Za. Proti. Zdržali sa schválení. 51. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý 52 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Nazmeniaci návrh 53. Za. A 53 a 54 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý kompromisný návrh číslo 6 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 56 za. Proti zdržali sa, zamietnutý kompromisný návrh 7 za, proti, zdržali sa, schválený kompromisný návrh 62 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 63, pardon, 62. Overíme ešte 62, pozmeňovací návrh elektronickým hlasovaním. Schválený. 63 za, proti, zdržali sa, schválený 64 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 65 za, proti. Overíme elektronicky 65. Pozmeňovací návrh 65. Takže je to 19. Pozmeňovací návrh 66 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý pozmeňovací návrh 8, eh, kompromisný návrh 8, prvá časť, schválený druhá časť, za, proti, zdržali sa. Schválený. Pozmeňovací návrh 71 za, proti. Overíme si elektronicky. Končím hlasovanie. Schválené. Pretože počítame aj pána Švaba. Pozmeňovací návrh 72 za. Pardon, tým pádom všetko ostatné mm, bolo zamietnuté, pretože 72 bolo schválené. Takže skáčeme ďalej na pozmeňovací návrh 77 za, proti, zdržali sa zamietnutý 78 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 79 za, proti. To tiež overujeme. 79 hlasujem elektronicky. Končím hlasovanie. Schválené pomerom 17 k 14 hlasom. Kompromisný návrh 9. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválený. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválený. Kompro- eh, návrh 82 za, proti, zdržali sa. Kompromisný návrh 10, 87 pozmeňovací návrh za, proti, zdržali sa, zamietnutý 88 za, pro, proti, overíme si elektronicky. schválené. Hovorím 18 ku 14. Podmenovací návrh 89 bol stiahnutý, 90 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 91 za, proti. Overíme si elektronicky. 16, 17 zamietnutý. Kompromisný návrh 11 za, proti, <clears throat> zdržali sa, schválený. Kompromis 12, prvá časť je za, proti, zdržali sa, schválený. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválený. 104 za, proti, zdržali sa, schválený. 105 za, proti, zdržali sa, schválený. 106 za, proti, ešte raz to overíme. 106 elektronicky. Schválené pomerom hlasov 17 k 16. To 10. Za. Proti. Overíme elektronicky. Zamietnutý. To je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Overíme elektronicky. 111. Hlasujeme o 111. 112 za, proti, zdržali sa, schválený. 113 za, 113 za, Proti? Zdržali sa? Zamietnutý 100. Overíme elektronicky 113. Zamietnutý. Kompromisný návrh 13 za, proti, zdržali sa, schválený. 120 za, proti, zdržali sa, schválený. 121 za, proti, zdržali sa. <clears throat> Overíme si 121. Šestnáct, šestnáct, to znamená, pozmeňovací návrh bol zamietnutý. Takéto sú pravidla. Kompromisný návrh 14, prvá časť za, proti, zdržali sa schválený, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromisný návrh 15, prvá časť za, proti, zdržali sa z druhá časť za, proti, zdržali sa. Schválený. 130 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 133 za, proti. Ešte raz 133, pardon, hovorí pani predsednička. Najprv musíme hlasovať o 131. Takže 131 za, proti, zdržali sa, schválený. 132 za, proti, zdržali sa, schválený. 133 za, proti, zdržali sa. Overíme si to. 133 Zamietnutý pomerom hlasov 16 17. 134 za, proti, zdržali sa schválený, 135 za, proti, zdržali sa schválený, 136 za, proti. Overíme si to elektronicky. Šestnásť proti 16, takže zamieta sa. 137 za, proti schválený. 138 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 139 za, nehlasuje. Kompromis 16, prvá časť za, proti, zdržali sa, schválená druhá časť za, proti, zdržali sa, schválená tretia časť za, proti, zdržali sa, schválená 141 za, proti, zdržali sa, Zamieta sa. 142 je v rámci kompromisu 144 za, proti. Zdržali sa. Schválené. Áno. 140. No, overíme. Dobre, takže zamieta sa. 145 za, proti, zdržali sa schválené, si myslím. 145 overíme elektronicky. Takže schválený. 146 sa proti, zdržali sa schválení 147 za, proti, overíme. Šestnásť proti 17, takže zamieta sa, pretože ešte jeden hlas za pána Švába. 148 za, proti. Zdržali sa. Overíme. Alebo prepašte, ten odpadám. 149 za, proti. Myslím si, že je schválený, ale overíme elektronicky. Ešte dva nehlasoval, ešte jeden nehlasoval. Takže uzatváram hlasovanie. 18 proti 13, takže schválené. 150 za, proti zdržali sa, schválený. 151 za, proti, zdržali sa, schválený. 152 za, proti. Myslím si, že sa zamietalo, veríme elektronicky. Sedemnásť proti 15, ale áno, je to schválené. 153 za, proti, zdržali sa schválené. 154 za, proti, zdržali sa schválené. 155 za, proti, zdržali sa schválené. 156 za, alebo prepačte, 152 nemusíme. Takže kompromis 17 za, proti. Zdržali sa schválení 159 za, proti. Zdrž- overíme. Zamieta sa. 160 za. Overíme. Neurobím to unblock. Takže ten je schválny, overujeme elektronicky. 162 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 163 za, proti, zdržali sa, za, príjma sa, kompromis 19 za, proti, zdržali sa schválený, 165 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, ďalej 166 stiahnutý, kompromis 18 za, proti, zdržali sa, schváluje sa, 169 za, proti, zdržali sa, schváluje sa. tri za, proti, zdržali sa, overíme. Šestnáct, šestnáct, takže sa zamieta. 174 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 20, prvá časť za, proti, zdržali sa schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa schválené, 176 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Overíme. Dobre, môžete? 176, 11 proti 21, zamieta sa. 177 za, proti. Alebo prepačte, prepačte, prepačte. 177 schváli. Takže 170 za, proti, zdržali sa, schválený. 171, stiahnutý 172 za, proti, zdržali sa. Myslím si, že schválený, ale veríme elektronicky 172. 172. 18 k 15 schválený. 183 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Teraz 5 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 4 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 6 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 7 za proti, zdržali sa schválení. Alebo dobre, osmička za, proti, zdržali sa, zamieta sa 9 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 10, stiahnutý 11 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 12 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 13 za, proti, zdržali sa, zamieta sa kompromis 1 za, proti, zdržali sa schválený, kompromis 2 za, proti, zdržali sa schválený, 20 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 21 za, proti, overíme. Zamieta sa. 22 za, proti, zdržali sa schválený, alebo prepačte, overíme. 22 zamieta sa. 23 za, proti. Overíme 23. Ešte jeden. Takže schválený. Teraz citácia 1 za, proti, zdržali sa schválená, 2 za, proti, zdržali sa schválená. 3 za, proti, zdržali sa schválená. A teraz hlasovanie o návrhu správy po zmenách elektronicky. Ešte traja. Hlasovali všetci? Dobre, takže 27 za 1 proti 2 sa zdržali schválené. Ďakujem a gratulujem správodajkyni. Thank you very much. všetkým, to je koniec schôdze. Ďalšia schôdza 22. februára. A prosím, tí, ktorí máte správy, si overte, či tam budete môcť byť prítomní. Overte si to so sekretariátom. We now have a coordinators meeting. Members just before... Teraz zasadanie koordinátorov. Predtým, než odidete, tak viem, že tento výbor bude veľmi zanepráznený. Budeme skúmať veľa potenciálnej legislatívy, takže budeme mať skutočne veľa práce. Prosím, informujte sekretariát, pokiaľ sa vám to v diári bije s nejakou inou schôdzou, pokiaľ ste spravodajcom, oteným spravodajcom, pretože skutočne bude mať veľa roboty.